Vieš, ako hovorí. Takže, milé kolegyne, milí kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Srdečne medzi nami vítam pani Vasiliu, členku komisie, zodpovednú za oblasť zdravotníctva. Je to téma ktorá je so záujmom sledovaná vo všetkých 27 členských krajinách. Pani Vasejo, srdečne vás vítame vo výbore pre životné prostredie v novom volebnom období. Máme veľa ambicióznych, angažovaných členov v našich radoch a popri problematike životného prostredia je veľmi dôležitou aj problematika zdravotníctva. Dnes ste medzi nás zavítali, aby ste nás informovali o aktuálnej situácii v rámci boja proti eh, vírusu H1N1. Je to téma, ktorá skutočne eh, rezonuje vo verejnosti v mnohých členských krajinách Eh, vydali ste oznámenie o novom akčnom programe, radi by sme to s vami prediskutovali. Máme hodinu a pol a v závislosti od eh, dĺžky príspevkov sa teda pozrieme na to, či sa nám podarí všetko zvládnuť. Takže nech sa páči, dávam vám slovo. You, Ďakujem vám, pán predseda. Vážení členovia, parlamentu. Prirodzene, že je pre mňa veľkou radosťou takýmto spôsobom predstúpiť pred vás poprvýkrát po voľbách. Musím vám povedať, že som skutočne mala veľmi konštruktívne vzťahy s týmto výborom predchádzajú, za predchádzajúceho funkčného obdobia a dúfam, že to, tieto dobré vzťahy budú pokračovať aj v budúcnosti. Takže, ako povedal pán predseda, požiadali ma, aby som sem prišla a aby som vám e, predložila správu o tom, čo sme vlastne robili za posledné mesiace v nadväznosti na vírus H1N1 v súvislosti s pandémiou chrípky. Chcela by som začať e, tým, že by som vám e, povedala pár slov o súčasnej situácii a potom by som načetla súčasné úsilie, ktoré vynakladáme v nadväznosti na možné ovládnutie a ďalšiu prípravu v nadväznosti na e, toto zdravotné ohrozenie. E, k dnešku všetky e, krajiny EU a EZVO ohlásili tie prípady, ktoré sa vyskytli. V súčasnosti to je viac ako 55 tisíc prípadov v Európe a okolo 350 tisíc na celom svete. Nie je možné povedať, že by tieto čísla boli spolhalévé pretože nie všetky krajiny dôsledne hlásia e, výskyt tejto chrípky, ale ako som povedala, niekoľko krajín prestalo podávať takéto správy, takže tieto čísla pravdepodobne sú ďaleko vyššie. Najvyššie e, počty e, nainfikovaných ľudí sú vo vekovej kategórii od 5 do 24 rokov, pričom tie prípady hospitalizácie sú najvyššie Eh, pri tých ľuďoch, ktorí eh, majú viac ako 4 roky. Avšak doteraz, chvála Bohu, všetky tieto prípady zostávajú eh, pomerne mierne. Doteraz prišlo k približne 170 úmrtiam v Európe, ale väčšina týchto obetí mala aj ďalšie veľmi vážne choroby. Podľa expertov Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb ECDC predstavuje na celom svete počet úmrtí ten istý počet ako v nadväznosti na sezónnu chrípku, ktorá zabíja približne medzi 250 tisíc až do 500 tisíc ľudí na celom svete každoročne. Toto však neznamená, že táto pandémia tejto sezónnej chrípky je neškodná. Na základe súčasnej analýzy sa e, táto e, pandémia e, správa v južnej pologuli, ako to ECDC odhadlo tak, že približne do 30 obyvateľstva EÚ by mohlo sa e, nainfikovať týmto vírusom počas zimnej sezóny. Okrem toho je, existuje aj veľké riziko v nadväznosti na to, že by tento vírus mohol mutovať a tým sa stal e, patogénejším. V takomto prípade samozrejme by boli uh, uh, dôsledky tejto infekcie ďaleko vážnejšie. Toto by samozrejme znamenalo obrovskú výzvu v nadväznosti na um, ochranu verejného zdravia. Pravdepodobne eh, by to predstavovalo obrovský tlak na eh, zdravotné služby a tým pádom aj na širšiu ekonomiku. Je dôležité brať do úvahy, že takáto pandémia chrípky je nevyhnutná. Každopádne je však potrebné, aby sme zminimalizovali účinky tejto pandémie. Samozrejme, že technická kapacita a rozpočtové prostredie prostriedky a pripravenosť a štruktúry nie sú rovnaké v každom členskom štáte. Niektoré štáty sú ďaleko lepšie vybavené na to, aby zvládli túto situáciu ako iné štáty. A práve z tohoto dôvodu koordinovaný a prístup a prístup podpory na úrovni EÚ je veľmi dôležitý, ak máme reagovať na takúto krízu podľa možností čo najefektívnejšie. Počas mnohých rokov členské štáty si vypracovávali národné plány prípravy e, s dôrazom na koordináciu e, preventívnych a kontrolných opatrení a zvyšovanie kapacity, ktorá e, by bola k dispozícii v nadväznosti na pandémiu chrípky. Predtým ešte Európska komisia identifikovala túto pripravenosť na pandémiu chrípky ako prioritu. V novembri 2005 komisia prijala oznámenie o príprave a plánovaní e, v nadväznosti na e, pandémiu chrípky, ktorá poskytuje celý rad rôznych nástrojov a podporných mechanizmov, ktoré by mali pomáhať členským štátom v tejto úle. Sme dobre pripravení, pretože od e, vypuknutia chrípky v apríli členské štáty naozaj začali koordinovať svoje úsilie, aby zvládli túto hrozbu verejného, pre verejné zdravie na základe eh, plánovania a pripravenosti, ktoré eh, začali realizovať. S podporou ECDC komisia viedla tieto koordinačné úsilia na úrovni EÚ v súlade s legislatívou eh, súčasne platnou v EÚ v nadväznosti na prenosné choroby a v nadväznosti na závery tzv. mimoriadného zasadnutia zdravotnej rady z 30. apríla aby sme mohli zvládnuť takúto koordináciu, aktivovala som tzv. zdravotnú um, facilitu HEOF komisie, ktorá má monitorovať túto situáciu a pravidelne predsedať e, spoločným zasadnutiam e, s e, orgánmi verejného zdravia členských štátov a vymieňať si informácií v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a o v súvisiace s verejným zdravím v nadväznosti na výskyt tejto chrípky. Komisia podporuje tieto záležitosti a v nadväznosti na výbor pre zdravotnú bezpečnosť EÚ. Od začiatku vypuknutia e, tohto ochorenia sme usporiadali 30 audiokonferenčných zasadnutí so zástupcami členských štátov, okrem zasadnutí s patričnými orgánmi z tretích krajín, z krajín práve tak, ako aj zo Svetovej zdravotnej organizácie. Tieto zápisnice a správy z každého zasadnutia sa rozosielajú eh, k patričným aktérom a eh, zhrnutia týchto diskusí sú verejne dostupné na webovej stránke DG Sanko. Tieto zasadnutia pokračovali aj počas leta a teraz vlastne postupne eh, nadobudli istý rytmus eh, jedenkrát do týždňa, pričom sa zameriavajú na eh, otázky manažmentu rizika. Dovolte mi, aby som spomenula niekoľko takýchto záležitostí v nadväznosti na efektívny manažment. Ide o usmernenia v prípade Eh, riadenia a liečby a rady eh, lekárským eh, odborníkom v, pod, v, podve, v nadväznosti na protiopatrenia rady verejnosti v nadväznosti na osobné ochranné opatrenia. Samozrejme, že vyhlásenia o uzavretí škôl prioritné skupiny v súvislosti s očkovaním a, s očkovaním tých, ktorí častokrát cestujú a samozrejme e, definíciu na, v nadväznosti na to, aby bolo ľahšie diagnostikovať týchto pacientov. A preto by som chcela vyjadriť e, svoje úprimné vďaku e, Európskemu parlamentu e, za to, že už predtým skôr v tomto roku vlastne súhlasil, že urýchli ste postupy v nadväznosti na to, aby sme mohli prijať e, záväzné definície, aby sme mohli sledovať H1N1 v takomto krátkom čase. Keby sa situácia opakovala na jeseň, tak samozrejme očakávame s podobnou podporou parlamentu, aby sme mohli reagovať veľmi rýchlo aby sme posilnili koordináciu vo všetkých odvetviach a členských štátoch. 15. septembra Európska komisia prijala oznámenie, ktoré hovorí o patričných kľúčových otázkach a reakciách v nadväznosti na e, zvládnutie tejto pandémie a zhrňa ich do jednej správy. E, sledujeme tri hlavné ciele. V prvom rade e, chceme stanoviť hlavné možností v nadväznosti na európsku spoluprácu e, týkajúcu sa členských štátov a komisia a kľúčoví medzinárodní partneri e, riešia túto pandémiu od samého začiatku jej vypuknutia. Medzi tieto opatrenia patrí to, že všetky členské štáty majú prístup k najnovším vedeckým radám, technickému usmerneniu a tak ďalej prostredníctvom európskych agentúr, ako je ECDC a Európska agentúra pre liečiva Druhý cieľ popisuje aj niektoré zo širších otázok v nadväznosti na túto pandémiu, vrátanie sociálno-ekonomických implikácií a dôležitosť prierezovej spolupráce. Tretí cieľ sa týka niektorých z najšpecifickejších víziev v nadväznosti na prípravu na túto pandémiu a reakcie na ňu, ako je napríklad vývoj vakcíny a patričných antivirálnych e, prostriedkov, zabezpečenie vakcíny a stratégie v nadväznosti na vakcináciu, a podpora tretich krajín a zabezpečenie efektívnej komunikácie e, s verejnosťou. Tieto špecifické body sú popísané detailne e, v piatich pracovných dokumentoch, ktoré sú prílohou k tomuto oznámeniu. Tento e, balík v súvislosti s oznámením bude predstavovať základ e, diskusí v súvislosti s mimoriadným zasadnutím e, ministrov zdravotníctva štátov EÚ, ktoré sa bude konať 12. oktobra. 11. septembra som ho bola hostiteľkou ministerského zasadnutia v nadväznosti na globálnu iniciatívu v nadväznosti na zabezpečenie zdravia. Išlo o krajiny G7 plus Mexiko. Diskusie sa e, zamerali hlavne na očkovanie a na pomoc tretím krajinám. Toto je skupina, ktorá, ako sme zistili, je naozaj mimoriadne dôležitá v nadväznosti na zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií a koordináciu, odkedy sa poprvýkrát tento vírus objavil. Ak ho máme hovoriť o dôležitej otázke e, vakcín, minulý týždeň EMEA a vieme veľmi dobre, že sme e, potom dostali neskôr od riaditeľa e, sekretariatu MEA ďalšie informácie. Publikovala e MEA pozitívne stanovisko, ktoré odporúča aby dve takéto vakcíny proti tejto pandémii chrípky dostali povolenie aby sa mohli predávať na celom trhu v rámci EÚ. Okrem toho e, komisia predložila odporúčania a usmernenia v nadväznosti na stratégiu e, očkovania a identifikáciu prioritných skupín. Tieto odporúčania boli už odsúhlasené zo strany Výboru pre e, bezpečnosť zdravia s celkovým cieľom podporovať členské štáty pri implementácii ich patričných stratégií e, očkovania. Vážený pán e, predseda, vážení členovia, účinky súčasnej pandémie H1N1 boli zatiaľ relatívne obmedzené, ale každopádne musíme urobiť maximálne e, opatrenia pretože máme dočinenia s novým typom chrípky a, a nevieme, že aký nepredvídateľný tento vírus e, tejto novej chrípky vlastne e, bude, pretože to je nikdy nie celkom jasné. Sme celkom určite dobre pripravení, ale potrebujeme zostať naozaj ostražití, pretože nikto nemôže vedieť, akým spôsobom sa bude tento vírus ďalej vyvíjať E, chcel, chceli by sme si len prijať, aby e, tento vírus e, nemutoval a nemenil sa ďalej, ale je možné, že k tomu príde a musíme byť na to pripravení. Samozrejme, že musíme zostať ostražitý, pretože zimná sezóna je už blízko pred nami a musíme zabezpečiť, pokiaľ ide o našich občanov, že budeme skutočne naďalej reagovať veľmi rýchle a, a príjmať patričné opatrenia podľa potreby. A dúfam, že môžem počítať s cennou podporou Európskeho parlamentu, vašeho výboru špecificky. Veľmi pekne vám ďakujem. Áno, pani komisárka Vasiliu, ďakujem za odprezentovanie snách komisie ktorá sa snaží o to, aby spolu s členskými e, štátmi sme boli pripravení na pandémiu e, chrípky, aby sa nám to nevymklo spod kontroly. Vypočuli sme si vaše slova o jednotlivých stupňoch vášho akčného plánu. Ja sám som sa dnes nechal zaočkovať, každopádne e, bola to vakcína proti normálnej chrípke Ponúka sa to teraz v parlamente a každý môže slobodne rozhodnúť, či sa nechá očkovať alebo nie. A dúfam, že e, budeme mať čoskoro aj vakcínu proti novému druhu chrípky. A prediskutujeme si to, aký majú názor jednotlivé krajiny a odborníci. Ehm, mám tu prihlášky do diskusie. Začnem pánom Lízem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, za veľmi mm, nápomocný výklad a za vašu angažovanosť v tejto veci. Je naozaj veľmi dôležité, aby komisia e, postupovala koordinovane a takto pomáhala členským štátom, pretože tu ide o pandémiu a e, nikto by e, nemal pochopenie preto, ak by sme mali úplne rozdielne stratégie v jednotlivých členských štátoch Osobitne ďakujem za odporúčania ohľadne zatvárania škôl. Viedli sa o tomto intenzívne diskusie v jednotlivých členských štátoch. Môžem prispieť eh, prezentáciou stavu z Brazílie Rozumiete mi? Počujete ma? Takže Brazília podľa mojich informácií je krajinou s najväčším výskytom smrteľných prípadov a tam boli školy na tri týždne uzavreté. Výsledkom bolo, že sa deti stretávali mimo škôl, niektoré obchodné domy dokonca robili rôzne reklamné podujatia pre deti a nebolo možné oboznámiť deti s hygienickými opatreniami, ktoré je potrebné ich naučiť, aby sa vyhýbali infekciám. Mám dve otázky ohľadne e, témy e, vakcíny, teda očkovania. Podľa mojich e, informácií registrácia, teda je, to, je pripustená vakcína pre všetky skupiny obyvateľstva, takže aj deti a starší obyvateľia. Pani Jakab z ECDS na minulom zasadnutí povedala, že klinické testy sa zatiaľ robili len na zdravých dospelých. Podľa mojich informácií je tomu však tak, že táto vakcína je bezpečná aj pre deti a rizikové skupiny, pretože je k dispozícii, e, e, teda je registrovaná, ale e, až na e, jar by sa údajne mali, mali deti očkovať podľa informácií od e, ministerky zdravotníctva v krajine, ktorú veľmi dobre poznám, takže v tomto smere by som si rád vypočul od vás e, informácie. Ďalej antivirálna medikácia. Mám informácia, informácie, že lieky vo forme Eh, sirupu, napríklad Tamiflu, pre deti nie sú k dispozícii v postačujúcom množstve, takže ide o to, aby boli k dispozícii aj eh, lieky, ktoré možné podávať deťom teda v takej forme, eh, ktorú deti akceptujú. A teraz, tým sa dostávam k poslednej pripomienke, formálne je za registráciu vakcíny pri e, kompetentný pán Verheugen. E, Mali by sme sa však zamyslieť nad tým, či to chceme mať aj do budúcna, tak e, predseda komisie Barroso musí si teraz zvážiť, ako bude vyzerať nadchádzajúca komisia. Mám na vás osobnú otázku, pani Vasiliu. Odradzali by ste pána Barrosu od toho, ak by vám radil aby táto záležitosť bola riešená na úrovni komisára, komisárky zodpovedných za zdravotníctvo. Ďakujem, pán Líze. E, vítam pána Tomasa Lundkerena, výkonného riaditeľa agentúry EMEA. O chvíľu vás privítame za predsedníckým stolom. Spomínam to len preto, aby kolegovia si uvedomili, že e, budú môcť o chvíľu mať možnosť, budú môcť klásť otázky E, špecifického charakteru. Takže nasleduje pani Dagmar Rothberend. Ďakujem pekne, pán predseda. E, som rád, že ste povedali, že budeme mať tú diskusiu s pánom Longrenom neskôr, pokiaľ ide o povolenie vakcinácií. Nebudem teraz hovoriť práve o tomto, ani o politike farmaceutík. Pani komisárka, pani Vasiliu, keď vás počúvam, vždy som rád a otázka je potom, keď idem domov alebo do inej krajiny Európskej únie, tak tento dojem z vás nejako strácam. Keď ste hovorili na tých všetkých stretnutiach, ktoré ste mali, mali si tu 30 audiovizuálnych konferencií, všetci účastníci sú najlepšie informovaní ľudia z celého sveta. A na západe sú niektorí menej informovaní. Mám štyri kritéria a stále mi to niečo chýba. Poviem niečo podobné ako pani Jacobsonová. Je to pripravenosť a rada. Prvá otázka tá sa týka toho, že v niektorých štátoch bolo menej informácií k dispozícii, tie informácie neboli veľmi koherentné. To znamená, nie na každej škole, nie na každej univerzite, nie v každej domácnosti alebo v každom úrade alebo v administratívnych budovách ľudia presne nevedia, čo majú urobiť, či si majú podávať ruky, či si môžu podávať ruku, či sa môžu poboskať, či by sa mali snažiť vyhýbať metru a ak nemôžu toto robiť, čo by teda mali robiť. Čiže potrebujem nejakú jasnú odpoveď, aký by mal byť výsledok z týchto stretnutí. Očakávam, že práve toto, ak nie, tak čo iné. A pokiaľ ide o začiatok školského roka, koncom septembra, čo je všade iné, v každom členskom štáte to je iné. Nie každá budova, každá škola, nie v každej fabrike boli k dispozícii dezinfekčné prostriedky. A ľuďom sa nehovorilo, že keď idete do miestnosti a vstupujete, miestn- vstupujete do miestnosti, tak by ste si mali dezinfikovať ruky. A čo urobiť, keď človek kašle? Niektoré, inform, niektoré noviny o tom informujú, niektoré nie. Nevieme, kde máme tieto dezinfekčné materiály a nevieme, čo by sme vlastne mali urobiť preto, aby sme boli pripravení vyhnúť sa tejto chorobe. Čiže čo urobiť ako predísť tomuto. A týmto sa dostávam k ďalšej časti, a to je pripravenosť a poradenská činnosť. Pripravenosť vieme, už dnes sme mali a počuli tento entuzi- entuziasmus, ktorý je v, panuje v mnohých členských štátoch. Členské štáty by mali dostať aj finančné prostriedky, respektíve finančnú pomoc na to, aby kupovali vakcíny. Vieme, že to nie je na zodpovednosti Európskej únie, ale odhlasovali sme to v poriadku, bolo to tak aj v plene. Čiže povedzme si ešte raz, je to zodpovednosť členských štátov sú pripravené a ak nie, prečo nie sú pripravené. Mohli by sme e, začať pomenovať tie štáty a potom aj e, ich nejako vyhrešiť. Ako vyzerajú naše členské štáty? Mohli by sme prosím vás mať nejakú jasnú myšlienku, že do akého času by členské štáty mali mať lôžka v nemocniciach, aby izolovali pacientov, koľko tu má byť antivirotík, alebo iné lieky, alebo vakcíny a kedy budú na trhu to by bola pripravenosť skutočná. Teraz už sa dostávam ku koncu. A pokiaľ ide o tú poradenskú informačnú činnosť, prečo nemôžeme ľuďom povedať, že čo by vlastne mali urobiť? Ľudia jednoducho nevedia, teraz keď už sú vakcíny k dispozícii, či sa majú vakcinovať alebo nie. A toto by sa malo dostať na verejnosť v každom členskom štáte, pretože ľudia to skutočne nevedia. Budeme o tom hovoriť aj s pánom Lengrenom, e, ten materiál, ktorý prinesie, ale ja by som sa chcel spýtať, či by ste v rámci tejto informačnej kampane mohli niečo povedať. Chcete už odpovedať? Áno. No súhlasím s vami, že naša zodpovednosť je, spočíva v tom, že musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty mali rovnaké informácie, rovnaké inštrukcie z našej strany, rovnaké rady a aby sa jednoducho dohodli na spoločnej uniformnom spôsobe, ako to budú dávať, ako budú tie informácie dávať verejnosti. Musíme sa snažiť urobiť ale viac. Musíme začať sa pýtať otázky ministrov, čo urobili s týmto problémom, čo urobili s týmto problémom, pretože nebudú tu žiadne výhovorky platiť a fungovať. Čiže moje stanovisko je veľmi Jasné, snažíme sa sprostredkovať všetky možné informácie, ktoré máme k dispozícii. Na základe určitých dokumentov sa snažíme dohodnúť na to, ako to budeme sprostredkovať verejnosti, ako budeme informovať cestujúcich, ktorí musia cestovať, ale v tej finálnej analýze sú to vlastne ministri zdravotníctva, ktorí budú to všetko aplikovať v členských štátoch, aj na nich, ako to budú aplikovať musíme um, informovať ľudí. Teraz, keď chodím do členských štátov Európskej únie, niektorí ľudia sa ma pýtajú, je to skutočne taká vážna situácia, niekto o tom už vôbec nehovorí. Možno by sme tomu nemuseli venovať ani toľko pozornosti. A to je dôvod, prečo ja jednoducho tlačím na ministrov, aby sme boli bdeli aj naďalej. Musíme byť pripravení. Možno nás na konci obvinia, ale skutočne urobíme a mali by sme urobiť to, čo môžeme. Ale nikdy neviete. Lepšie je, keď nás obvinia z toho, že sme urobili viac, ako keď nám povedia, na konci bude tu nejaká vážna situácia a povedia, že sme neboli pripravení. Je pravda, že sme mali viac ako 30 videokonferencií s predstaviteľmi členských štátov, dohodli sme sa na viacerých bodoch, ale ako som už povedala, je to na nich, aby toto aplikovali a uvádzali do praxe. Budete odpovedať aj pánovi Lízemu? Corinne Lepage? Pani komisárka, je mi úplne jasné, že na základe subsidiarity sa tu vyvstávajú viaceré otázky, dôležité otázky, ale tak ako už povedal kolega Líze, pred pár týždňami sme si vypočuli pani Jakobovu a ona nám veľmi jasne povedala, že povedala, že očkovacia látka, ktorú máme k dispozícii a ktorá, keď bude povolená, takže táto očkovacia látka je určená pre dospelých ľudí, a že ľudia, ktorí majú imunitnú imunitné problémy alebo deti, tak tých sa to nebude týkať, pretože štúdie o sekundárnych dopadoch na ľudí tie budeme poznať až v októbri, potom čo už sa dostanú vlastne do prevádzky prvé z týchto očkovacích látok. Neviem, či s tým komisia niečo urobila, lebo som trochu prekvapená, musím povedať, a dosť mi to nie je jasné. Skutočno, že v niektorých štátoch sa povedalo, že začneme očkovať deti a tými, ktorí sú náchylní dostať túto chorobu. A pani Jaka povedala práve iné, čiže neporozumela som to celkom jasne, a to je moja prvá otázka. A potom ešte druhá otázka, tá by sa týkala toho, čo sa týka vakcín, to je skôr technická otázka. Možno nám pán Longren k tomu povie niečo, niečo viac, ale otázka je, aké prímesi sa do týchto vakcín vlastne dávajú, čo obsahujú, či tam skutočne je aj alumínium, či sú tam stopové prvky alebo iné kovy, pretože sa spomínali aj iné prvky, ktoré sa do týchto vakcín dávajú. Takže aké sú vlastne nevýhody týchto očkovacích látok a tie by nemali prevyšovať vlastne výhody. A to sú otázky, ktoré zaujímajú aj našich občanov, preto som si dovolila tieto otázky takto sformulovať. Dobré otázky neskôr na pána Lundgrena, zozbierame si ich viac a potom e, budete odpovedať naraz, pretože v opačnom prípade by sme mohli mať problémy s časom. Pani Kroste, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, Vždy sme veľmi radi, keď zavítate medzi nás do tohto výboru. Nie je to poprvýkrát, čo hovoríme o tejto chrípke H1N1. Sú to otázky, ktoré sa budú týkať pána riaditeľa Lengrena, riaditeľa EMA. Uvedomujeme si, že aj v členských štátoch, kde prebehla dobrá komunikácia a už dlho prebieha, panuje veľký zmetok zmetok e, vznikajúci z toho, aký rozdiel je medzi normálnou sezónnou chrípkou a týmto novým typom. Niekto tvrdí, že obyčajná chrípka nie je vážna, že dôjde k niekoľkým úmrtiam a ak sa e, tomu H1N1 podobá, prečo toľko kriku pre nič? Nám sa to však zdá byť dosť nebezpečné vzhľadom k informáciám, ktoré sme dostali, sama ste to povedali. Nepoznáme tento vírus, nevieme nevieme, ako sa bude vyvíjať, ako bude mutovať z jedného dňa na druhý, takže preto je dôležité pripraviť všetky preventívne opatrenia. Samozrejme je tu aj polemika, čo sa týka jednotlivých prídavných látok na výrobu vakcín. To nám možno zodpovie pán riaditeľ, ale je tu aj polemika v tom smere, že niektorí lekári tvrdia, že nechcú vlastne očkovať, ale Pritom sa zároveň hovorí, že obyvateľstvo by malo byť eh, očkované ako prvé. Ak praktický lekár samozrejme vám povie, že on sám sa nechce nechať očkovať, potom si aj obyvateľia povedia, že to nie je potrebné. A toto sú podľa môjho názoru veľmi nebezpečné informácie. Ak by, eh, nedaj Boh, v priebehu eh, zimy došlo k tejto pandémii, e, ktorá e, by bola veľmi závažná, vírus by sa vyvíjala, došlo by k väčšiemu počtu úmrtí, e, potom naozaj už bude príliš neskoro. Tretíkrát po francúzsky. Ďakujem, pán predseda. Mám niekoľko sérii otázok. Prvá sa týka povolenia. E, som prekvapená, e, že e, teda som tu novo zvolená a samozrejme rozhodne o všetkom nakoniec ministerstvo priemyslu, ktoré bude rozhodovať o tejto vakcíne. Ja som si však myslela, že komisárka zodpovedná za zdravotníctvo by sa mala zaoberať touto otázkou. Čo ma prekvapilo, keď som sa pozerala na dokumenty e MEA, bolo, že som tam nenašla žiadne klinické údaje o deťoch a o tehotných ženách. Všetky informácie, ktoré máme, sa týkajú len extrapolácie oproti tomu, čo konštatuje ehm, Meka. H5N1 vakcínu sme mali, s tou sme to vyskúšali a povedali sme si, že by to malo fungovať aj pre H1N1. Ale to je extrapolácia. A druhá záležitosť z tohto dokumentu, ktorý nám bol poskytnutý, je nasledovná. Konštatuje sa tam, že u detí mladších ako 3 e, roky nemáme žiadne informácie, málo skúseností máme s deťmi a mladými do 17 rokov a takmer žiadne informácie o tehotných ženách. Keď sa pozrieme na rizikovú populáciu. Vidíme, že e, sú to deti, ktoré majú povedzme astmatické problémy a či sú to tehotné ženy. Takže vidí, zdá sa mi, že tam je nejaký rozpor medzi tým povolením, ktoré bude poskytnuté a nedostatkom klinických e, údajov. Druhá záležitosť, to je problém zodpovednosti. Včera som sa stretla e, s laboratóriom Novartis a vy budete práve vydávať povolenia. Moja otázka, teda na otázku, kto bude zodpovedný, ak sa zistia isté vedľajšie účinky po vakcinácii, mi bolo povedané, že laboratória zodpovedajú len za kvalitu vakcíny a agentúra pre liečivá poskytuje povolenia, rovnako ako komisária, členské štáty samotné budú zodpovedné za užívanie vakcíny. Otázka z nejak sa nechám teda očkovať Eh, ochoriem na určitú neurologickú chorobu. Na koho sa mám obrátiť v takom prípade? Mám sa obrátiť na svoju vládu, na EMEA, na komisiu? Kto bude nie zodpovednosť? Nechcela by som, aby to, čo sa stalo v Spojených štátoch, že laboratória dostali prakticky imunitu, sa stalo aj v Európe, pretože zodpovednosť musia znášať. A posledná vec, ktorú by som vám rada oznámila e, a síce ide o záležitosť minuloročnú s laboratóriami Baxter. Vypracovali vakcínu, ktorá v Českej republike a v Rakúsku zabila niekoľko ľudí. Prebieha súdny spor zamiešali eh, vírus eh, nejako do vakcíny. Eh, vyvolalo to smrť u viacerých osôb, čiže išlo o zl, zle vypracovanú vakcínu. Takže akú zodpovednosť môžeme poskytnúť na základe protokolu o bezpečnosti, ktorý poskytujú laboratória? A moja posledná otázka znie, čo urobíte preto, aby v protokole o farmakológii bola uvedená aj informácia o tom, akým spôsobom je potrebné sledovať, aký dopad majú tieto vakcíny, aby to neboli len štúdie, ktoré financujú laboratória. Ďakujem. Nech sa páči, pani Vasiliu. Dúfam, že si budem pamätať na všetky tieto otázky. Takže, či je táto vakcína bezpečná, pokiaľ ide o deti a tehotné ženy? Samozrejme, že po mne e, príde e, osoba, ktorá je ďaleko väčším expertom, ale ja vám môžem povedať to, o čo o tom viem. Viem veľmi dobre, že EMEA, keď publikovala e, svoj vlastný vedecký posudok a povedala, že nemajú dôvod, prečo by mali byť presvedčení o tom, že táto očkovacia látka je nebezpečná pre deti a tehotné ženy. Doteraz mali približne 9 tisíc klinických pokusov, ktoré prebehli a takisto požiadali farmaceutické spoločnosti, aby vykonali takéto klinické skúšky a v rozsahu minimálne ďalších 8 tisíc klinických e, skúšok s tým, že sa dôraz bude klásť na deti a tehotné ženy. Sú presvedčení, že keďže ten vzorec, pokiaľ ide o výrobu vakcíny, že bol vlastne rovnaký počas posledných 20 rokov, majú dôvody veriť v to, že táto vakcína sa nebude e, správať iným spôsobom, ako sa správala v predchádzajúcich um, očkovacích látkach. Samozrejme, že smernica EMEA, ktorá hovorí o farmakovigilancii, čiže farmakoostražitosti, že je, je veľmi prísna. A práve preto, pokiaľ ide o povolenie patri, zo strany patričného orgánu v členských štátoch, toto sú orgány, ktoré majú povinnosť ohlasovať každý jeden vedľajší účinok, ktorý môžu spozorovať a EMEA a ECDC bude takisto e, celý tento proces veľmi dôkladne sledovať. Aby v prípade, ak by prišlo k nejakým dôkazom o nejakých vedľajších účinkoch, EMEA bude môcť kedykoľvek zmeniť e, svoje stanovisko a prirodzene, že toto povolenie v nadväznosti na um, dávanie na trh e, tejto vakcinačnej látky sa bude patrične upravovať, ak by to bolo naozaj potrebné. Pokiaľ ide o sezónnu chrípku, tá je skutočne vážnou vecou a ja si naozaj nemyslím, a nechcela by som súhlasiť eh, s niekým, kto by tvrdil, že to nie je vážna vec, pretože zabíja medzi 250 tisíc až 500 tisíc ľuďmi ročne. Takže to je veľmi vážna vec a nemali by sme nejakým spôsobom podceňovať ani závažnosť tejto chrípky. Aj napriek tomu, že tá úmrtnosť je veľmi podobná ako je úmrtnosť na obyčajnú sezónnu chrípku. To oznamovanie, akým spôsobom komunikujeme s verejnosťou, súhlasím s vami, to je najdôležitejšia vec. A v našom novom oznámení, v tom pracovnom materiáli, ktorý sme nazvali pracovný materiál ako oznámenie verejnosti. Povedali sme, že 22. oktobra, keď prediskutujeme tieto záležitosti s ministrami zdravotníctva, navrhneme aby sme rozhodovali v, rozhodli v konkrétny deň v nadväznosti na oznamovanie toho istého všetkým 27 eh, ministrom, pokiaľ ide o oznámenia verejnosti, pokiaľ ide o vakcíny a tak ďalej. Takže to by vlastne malo zabezpečiť rovnaký postup za predpokladu. Samozrejme, že ministri budú súhlasiť s tým, že tieto rady budú eh, naozaj nasledovať a dodržiavať. Takže myslím si, že to by bolo asi všetko. Ďakujem veľmi pekne. Tomás Ulmar. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vysloviť kompliment pani komisárke za to, že sme naozaj pracovali v tomto prípade veľmi dobre a tam, kde to ešte neprebiehalo všetko tak hladko, určite boli získané mnohé poznatky do budúcna. Čo sa týka vedľajších účinkov, musím z praktických skúseností povedať, že zriedkavé vedľajšie účinky sa objavujú až vtedy, keď je očkovaný viac než milión pacientov. Podľa nemeckého práva je to tak, že keď bolo odporúčané očkovanie, potom spolková krajina alebo štát eh, ručí za prípadne vzniknuté škody eh, či je to e, teda v spoločenstve takto upravené, neviem, či pacienti nebudú ponechaní v štychu. Čo sa týka e, očkovacej látky, e, vieme, že obsahuje aj kovy, kedy bude k dispozícii očkovacia látka bez nich. Čo zaujímavé, v USA sa im podarilo skôr vypracovať, vyvinúť vakcínu bez týchto kovov. Vírus tak či tak ale bude e, mutovať. My máme možnosť spoločne pracovať v Európe napríklad prostredníctvom kampaní e, na e, zvyšovanie verejného povedomia v tejto veci. Možno by sme mohli prísť s heslom Buď Európan, umývaj si ruky dvakrát za deň to všetko sú ale veci, ktoré e, ľudia často neuposluchnú. Mám ešte jednu administratívno-technickú otázku. V Bulharsku e, sú mnohé e, hraničné priechody, kde sa požaduje od každého cestujúceho, ktorý e, vchádza, prichádza alebo odchádza z krajiny, aby predložil potvrdenie, že nemá prasaciu chrípku. E, v prípade nepredloženia musí platiť pokutu 80 eur, avšak toto nie je v súlade s komunitárnym právom. To sa nám hodí k druhému rečníkovi a síce bulharskej kolegyne Antony Taranovej možno nám aj k tomu povie niekoľko slov. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka. Som skutočne ohúrená vašim prístupom, pretože nie je to prvýkrát, čo diskutujeme o chrípke a o pandémii v našom výbore. Prvýkrát sme hovorili o vtáčej chrípke, teraz hovoríme o druhej, dúfam, že nebude tretia o rybacej chrípke. Snažíte sa skutočne tak, ako sa to len dá aby ste zaujali praktický postup a nesnažite sa panikáriť a je skutočne zrejme podľa toho, čo ste povedali, že zatiaľ nie sú dôkazy, pokiaľ ide o zvýšenú mobilitu a mortalitu, pokiaľ ide, keď porovnávame túto chrípku s normálnou chrípkou, čiže zatiaľ nie je dôvod na paniku. A zároveň ste aj navrhli, aj ste prezentovali viacerých druh, viaceré druhy opatrenie, ktoré už sa urobili, aby sa koordinovali postupy a myslím si, že to je skutočne správny postup, ktorého by sme sa mali aj ďalej držať, pretože som presvedčená, že hlavná úloha komisie bude vzdelávať ľudí, ako sa dúfam, že nebude hlavnou úlohou komisie, ako sa majú sprchovať v 21. storočí. Avšak máte pocit a máte skutočne aj dôveru, pokiaľ ide o implementáciu vakcíny, ktorá dostane urýchlené povolenie a budeme mať s ňou spojené aj opatrenia, ktoré sa týkajú farmakologickej ostražitosti a sú tu aj nejaké vedľajšie účinky. Čiže to je hlavná otázka bežných ľudí. A pokiaľ ide o vakcináciu detí a tehotných žien, tí nebudú mať žiadnu vakcináciu, až teda nebude, ak sa nerozhodnú lekári inak. Ale moja otázka sa týka toho, že ak teda máme tieto informácie, e, ak chrípka postihne ľudí, ktorí majú zdravotné problémy a tí majú vyššiu krivku mortality, tak zároveň títo ľudia sa im neodporúča, aby boli vakcinovaní, očkovaní. Takže očakávame, že využitie tejto vakcinácie bude vo veľkom a je vôbec stojí za to, aby sme robili nejakú osvetovú kampaň a možno vy ako komisárka by ste mohli, by ste mohli informovať členské štáty o tom, ako by to bolo, ako sa vlastne táto prasacia chrípka šíri a pripraviť tie členské štáty na boj proti nej. Nakoľko Antonia nezodpovedala otázku Bulharska, tak ja sa pokúsim o to. Moje oddelenie ma informovalo, že už sa toto otázkou certifikácie na hraničných priechodoch zaoberali, e, tam, kde musíte predložiť, či ste infikovaní alebo nie. A nie je to ich oficiálna politika alebo politika vlády, je to pravdepodobne aktivita niektorých individuí, jednotlivcov, ktorí začali pýtať takéto certifikáty sami od seba. Vaša otázka, či mám skutočne dôveru a istotu, pokiaľ ide o bezpečnosť tejto vakcíny, môžem povedať iba toľko, že mám dôveru v našich agentúry. Na čo by nám potom boli vedecké agentúry, ktoré nám majú pomáhať? Dôverujem EMA, dôverujem ECDC a keď mi tieto agentúry povedia, že tieto vakcíny sú bezpečné, tak im musím jednoducho dôverovať. Čiže čo vlastne hovoria? Hovoria, že ak poznáme skutočnosti, že nejaká jednotlivec má, alebo osoba má zdravotné problémy, ak nie je očkovaná takáto osoba, a zvážite výhody a nevýhody tejto vakcinácie, tak výhody prevyšujú riziká. Čiže domnievam sa, že vo finálnej analýze je skutočne lek- na lekárovi, záleží na lekárovi, ktorý poradí dotyčnému pacientovi, či by sa mal dať očkovať alebo nie, ale skutočnosťou zostáva, že podľa rady EMA, ECDC v takýchto prípadoch jednoducho pozitíva prevyšujú negatíva týchto očkovacích látok. Predtým tu bola aj otázka, na ktorú som ešte nezodpovedala. Kto, kto je vlastne zodpovedný, ak sa niečo stane zlé? No v prvom rade je to výrobca a výrobcovia, ktorí sú zodpovední. Je to všeobecné pravidlo, že výrobcovia sú primárne zodpovední. Potom je to samozrejme lekár, ktorý odporúča pacientovi dať sa zaočkovať alebo nie. A potom sú to aj národné vlády, ktoré autorizujú marketing toho, ktorého liečiva v danej krajine. Čiže máme tu na tri úrovne, pokiaľ ide o zodpovednosť. Čiže pokiaľ ide o vakcíny, ktoré by neobsahovali kovové prvky, nemôžem zodpovedať na túto otázku. Možno neskôr sa spýtate túto otázku ešte raz e, a adresujete ju EMA. Ďakujem veľmi pekne. Pán Filip Živa. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Mám niekoľko otázok. E, spomínali ste, že umrtnosť na tento typ chrípky nepresahuje e, počet umrtí na obvyklú chrípku. Na základe vedeckých publikácií, ktoré boli zverejnené v júni, v júli som sa dozvedel, iné čísla. Niekde sa dokonca spomínala štyrikrát vyššia úmrtnosť u tohto typu chrípky než u sezónnej chrípky. Je to väčší počet pacientov a je um, ďaleko väčšia aj umrtnosť 4 krát až 5 krát na území EÚ, ak sú teda tieto čísla správne. Samozrejme, vedecké poznatky sa neustále ďalej eh, vyvíjajú a odporúčania z mája, no, júna, júla už nie sú rovnaké ako z augusta, septembra. Eh, vedecký svet sa mobilizuje, samozrejme všetci sa prispôsobujú týmto informáciám. Pokiaľ som eh, dobre pochopil, odborníci prešli z toho čísla štyrikrát väčšie na jedna ku jednej. Plne zdieľam vaše stanovisko vyžadovať eh, od eh, kohokoľvek vakcínu bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. To je takmer nemožné, ako je to u všetkých eh, mm, liekov, vedľajšie účinky tam sú, ale zaujímavý je pomer medzi užitkom a rizikom. Neexistujú tu vlastne nie je možnosť, že by neboli vôbec žiadne vedľajšie účinky. Keď sa pozrieme napríklad na milióny umrtí e, v rámci normálnej chrbky a keď sa pozrieme na klinické výsledky novej vakcíny, vidíme, že tu sú určité rizika. Štatisticky ťažko je požadovať, aby pacienti nemali aby teda táto vakcína nemala vôbec žiadny dopad na pacientov. Je to naozaj veľmi záľudná otázka. Je veľmi dôležité zistiť pomer medzi e, e, prínosom a nevýhodami tejto vakcíny. Niektoré krajiny nakupujú masovo, niektoré menej moja otázka znie teda poprvé, ako to vyzerá s týmito vakcínami eh, v jednotlivých krajinách EÚ. Môže sa stať, že niektoré krajiny nebudú mať túto vakcínu vôbec k dispozícii a iné krajiny budú jej mať dostatok a mohla by EÚ v takomto prípade zohrať úlohu akéhosi spravodlivého sudcu pretože bolo povedané, že EÚ sa zaoberá aj vakcínami mimo EÚ a musíme e, zabezpečiť, aby naozaj všetci mali prístup k tejto vakcíne bez ohľadu na politiku toho, ktorého štátu. Pán Tatarela má slovo. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ďakujem vám, pani komisárka, za to, že ste sem prišli na túto výmenu názorov. A ďalej e, vám ďakujem aj za e, veľmi dôležité informácie, ktoré ste nám poskytli, pokiaľ ide o danú situáciu a pokiaľ ide o to, čo sa v súčasnosti deje v nadväznosti na e, snahu zvládnuť túto pandémiu chrípky H1N1. Na základe toho, čo ste nám povedali, to chápem tak, že podľa vášho názoru je táto situácia pod kontrolou, i keď Samozrejme, eh, hovoríte aj o tom, že by sa táto situácia mohla podstatne zhoršiť. V priebehu posledného desaťročia vypuknutie um, vtáčej chrípky, vypuknutie um, ajcu a prasačej chrípky a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré počiarkujú to, že niektoré veci je, pri niektorých chorobách je možné že prichádza k tomu, že jednoducho táto choroba prechádza zo zvierat na ľudí. Ale po 10 ročí našej prevencie si musíme uvedomiť, že nie sme dostatočne e, vybavení na to, aby sme skutočne e, sa vyhli veľmi značnej strate životov. Životov nie len ľudí, ale aj zvierat. Takže by som sa chcela opýtať, že či si myslíte, že existuje nejaký druh integrovaného sledovania a chorôb zvierat. A to na celosvetovej úrovni. Musíme myslieť na životné prostredie, Musíme byť schopní zvládnuť danú situáciu a prirodzene, že toto bude veľmi nákladné, pretože pravdepodobne máte patričné číselné údaje. To desivé, pretože 75 takýchto vypuknutých chorôb za posledných 60 rokov boli vlastne v dôsledku toho, že patogény eh, mutovali v nadväznosti na rôzne eh, živočišné druhy. A to predstavuje približne 180 miliárd eur v škodách a dôsledky samozrejme veľmi dobre chápeme a poznáme ich. Ovplyvnilo to obchod, ovplyvnilo to pohyb, bolo nutné zabiť tisícky zvierat, museli sme zmeniť spôsob nášho stravovania. Vidíme, že dnes sa ľudia vyhýbajú kúrencom, hovedzine a v súčasnosti aj bravčovine. Takže sa pýtam, či nie je rozumné, aby sme našli nejaké riešenie, ktoré bude skutočne e, presadzovať e, ústavičnú spoluprácu medzi veterinárnou medicínou a ľudskou medicínou, humanou medicínou, aby sme naozaj mohli v podstate uh, E, budovať e, ďalej tento systém. Takže si myslím, že by sme mali mať globálny mechanizmus sledovania, aby sme mohli identifikovať nové zdroje e, vývoja nových kmeňov, vírusov, ktoré ovplyvňujú zvieratá aj ľudia. Takisto musíme prijať isté preventívne, preventívne opatrenie, takisto musíme mať aj biobezpečnostné opatrenia, aby sme zabezpečili to, že sa nebudú ďalej takto tieto choroby rozširovať. A takisto by sme mali zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii údaje, aby sme mali uh, možnosť vymieňať si tieto informácie a údaje. Mali by sme mať patričnú spoluprácu medzi jednotlivými centrami, ktoré pracujú na zabraňovaniu šírenia chorôb medzi zvieratmi, ale aj medzi ľuďmi a tak ďalej. A celé vlády by sa mali vlastne týmto systémom venovať. V zásade v podstate by sme sa mali hlavne venovať prevencii, namiesto toho, aby sme riešili potom už naozaj núdzové stavy. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, bol to dlhý záver, ale veľmi zaujímavé body pentru această informare. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani komisárka za informácie, ktoré ste nám sprostredkovali. Takisto som presvedčený o tom, že nemali by sme ľudí učiť o tom, ako sa majú obliekať a ako majú prať svoje veci, ale mali by sme im pripomenúť, že si majú častejšie umývať ruky. Všimla som si, že naši kolegovia tlmočníci využívajú dezinfekčné rúška, ktorými si môžu očistiť ruky. Keď hovoríme o tomto v kontexte čistoty, tak jednoducho niekedy musíme využívať takéto dezinfekčné rúška. Čiže povedala by som, že jasné a využiteľné informácie sú vždy dobré a zídu sa hovorila som s ministrom zdravotníctva v Rumunsku o situácii v našej krajine a spýtala som sa ho, aké oblasti sú podľa neho najviac vystavené riziku. A povedal, že najviac je človek vystavený riziku, keď cestujete, čiže na letisku alebo v lietadla. Sú nejaké opatrenia, pokiaľ ide o lietadla a leteckú dopravu, ako zabrániť infikovaniu sa takéto choroby, pretože pokiaľ viem, tak nie sú tu žiadne opatrenia. No, takže mám tu veľa otázok, na ktoré musím odpovedať. Pokiaľ ide o krivku mortality a úmrtnosti, neviem, kde ste videli túto krivku, ktorá je 4 krát vyššia a ktorá sa týka tohto typu chrípky v porovnaní s tou, ktorá sa týka iba normálnej chrípky. Povedali ste, že ste to videli niekde v júni, niekedy v júni, ale spodľa toho, čo si spomínam, tak to nikdy nebolo tak, ako ste to povedali vy, ale doktori samotní hovoria, že informácie sa stále e, kreujú a už teraz máme skúsenosť z južnej pologule, kde, kde sa nám sprostredkovajú informácie každý deň a jednoducho snažíme sa sledovať, aká je tam úmrtnosť a ako sa to prejavuje v jednotlivých krajinách. Čiže informácie, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, pokiaľ ide o krivku umrtnosti, tak tá je skutočne rovnaká ako pri normálnej chrípke. Ako som povedala, to sa môže v budúcnosti zmeniť, ale teraz to vyzerá asi takto. Súhlasím, že aby sme posúdili to, či niekoho máme zaočkovať alebo nie, to je otázka, v tej finálnej analýze je to vlastne otázka individu a spolupráci s lekárom. A musíte zvážiť eh, to, ten pomer výhod a nevýhod je skutočne jediná bezpečná rada, ktorú vám môžem dať. Potom ste tu sa spýtali jednu zaujímavú otázku, páne, pokiaľ ide o vakcíny v českých štátoch a ich dostupnosť. Pomínam si, že už za francúzského predsedníctva sme hovorili o skladovaní týchto vakcín v rámci Európskej únie a všetky členské štáty vtedy jasne povedali, že by chceli mať vlastné zásoby a že nechceli by, aby to robila Európska únia na ich mieste. Takže každý minister sa musí rozhodnúť sám za svoju vlastnú krajinu, ako a koľko, koľko dávok vakcín objednajú. A sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Máme krajiny, ktoré sa rozhodli objednať vakcíny pre celé obyvateľstvo. A sú tu krajiny, ktoré iba pre polovicu obyvateľstva, ale aj také krajiny, ktoré iba pre 25 obyvateľstva, ale dokonca aj také členské krajiny, ktoré jednoducho nekúpili nič, ani neobjednali. Čiže dovolíme týmto členským štátom, aby boli vystavení tomuto riziku zdravia na ich zdravie? No určite nie. Mojou snahou je e, koordinovať a asistovať týmto členským štátom, aby mali verejné zabezpečenie, verejné obstarávanie, pokiaľ ide o tieto vakcíny. Momentálne sa nachádzame v procese rozvoja tohto tendera, pokiaľ ide o 10 členských štátov a zároveň členské štáty, ktoré už objednali relatívne veľké množstvo týchto vakcín e, s úmyslom, že možno veľmi rýchlo bude názor, že jedna dávka bude dostatočná. V Spojených, v amerických, v Spojených štátoch amerických už povedali, že e, jedna dávka je dostatočná, pretože nepoužívajú aditívne látky ale možno, že v budúcnosti sa o tomto rozhodnutí ešte budeme musieť sa k nemu vrátiť a uvidíme, koľko vlastne bude týchto dávok dosť. A preto sú tu krajiny, ktoré objednali veľa dávok a teraz povedali, že sú ochotné a pripravené predať tieto dávky ostatným krajinám. Takže sú tu tieto krajiny, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť dostatočné množstvo dávok vakcín pre ostatné členské štáty. A veľmi zaujímavá otázka, pokiaľ ide o infekcie u zvierat. Mali sme farmy, kde sa chovajú ošípané, ktoré boli infikované H1N1 v Kanade, v Argentíne a teraz už aj v Severnom Írsku v celom Írsku máme tri takéto farmy, ktoré boli postihnuté touto infekciou, ale máme spoločné stanovisko, pokiaľ ide, FE, pokiaľ ide o FEO, ale aj pokiaľ ide o Svetovú zdravotníckú organizáciu, ktoré povedali, že tento vírus H1N1 sa nedá preniesť zo zvierat na ľudí. Takže to, že budeme konzumovať bravčové meso, jednoducho nemôže nám uškodiť. A aj to je, prečo som nedávno bola na pracovnom, pracovnej návšteve v Číne a som toto tam predniesla, pretože čínske úrady sa domnievali, že by obmedzili import eh, bravčového mesa z piatich členských krajín Európskej únie. Tak som im vysvetlila, že jednoducho sa musia držať eh, medzinárodných záväzkov, sú členmi všetkých týchto troch organizácií, ktoré som vymenovala a musia e, dodržiavať tieto záväzky. A aj mi slúbili, že e, prehodnotia svoje rozhodnutie, čiže nebudú robiť nejaké obmedzenia, ale možno nejaké dodatočné certifikáty, ale jednoducho rozhodnú sa ešte raz, ako budú postupovať, prehodnotia toto rozhodnutie. A pokiaľ ide o tento problém, infekcie zvierat a infekcie ľudí, pokiaľ ide o chrípku, 13. 30. októbra organizujeme zaujímavú konferenciu kde, pod názvom Jedno zdravie, kde účastníci budú aj veterinárni lekári, ale aj lekári, ktorí liečia ľudí. A budú hovoriť o vzťahu medzi zvieratami a týmito chorobami a ľuďmi a týmito chorobami. Čiže bude to veľmi zaujímavá konferencia, ak skutočne budete mať záujem, tak môžeme vám sprostredkovať detaľnejšiu informáciu na vašu účasť. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Ester Lany. Ďakujem, pán predseda pár kolegov, eh, teda hovoriacich po anglicky, rada by som eh, povedala, aby už nehovorili o prasacej chrípke swine flu, to sa síce eh, spomína v BBC, ale ak to tak budeme robiť ďalej, potom to bude veľmi komplikované pre naši, náš chov ošípaných. Takže prosím, nehovorte swine flu Takže vo vašom oznámení eh, to hovoríte eh, veľa, napríklad ohľadne eh, personálu v zdravotníckých zariadeniach, ktorý sa má očkovať. U nás je to veľmi liberálne záleží to od toho, ktorého pracovníka, či sa chce dať očkovať alebo nie. A nie sú všetci veľmi nadšení a, a, a e, počula som, že a, e, v nemocniciach sa vedú aj zoznamy, kto sa nechal očkovať a kto nie. Ak však e, sa chrípka veľmi rozšíri, potom predsa musíme vedieť, kto je očkovaný a kto nie. A potom bude potrebné možno a dať do karantény aj neočkovaný zdravotnícky personál. Um, ale tak či tak nemáme dostatok personálu a v takejto situácii by ho bolo ešte menej a to by bol veľký problém. V tomto smere by ma zaujímalo, ako by ste mohli byť trochu energickejšia. Už sa tu veľa hovorilo o tehotných ženách a spomínali ste, že nemáte žiadne dôvody ehm, domnievať sa, že e, to spôsobuje problém, ale sú to len domnienky. V, e, u nás teda e, sa odporúča, že v žiadnom prípade sa nemajú očkovať, najmä v prvých troch mesiacoch e, tehotenstva. Niektorí tvrdia pravý opak a potom už sa človek v tom vôbec nevyzná. To isté platí o Tamiflu a o iných e, liekoch. Takže aké dopady e, to má na tehotné ženy? Mm, e, isté laboratórium práve skúma, do akej miery je embria ešte nenarodené deti trpia eh, pri tejto vakcinácii a mm, mne ide teda nejde mi o tých, tieto technické informácie, ktoré sú v pozadí, tie si vypočujeme o chvíľu. Z Londýna mne ide o tie opatrenia eh, všetko len na členské štáty eh, zvaliť. To nie je možno predsa občania sú e, svojprávni, sú e, rozumní a keď počujú, že v Holandsku je zakázané očkovať v prvých troch mesiacoch e, tehotenstva a inde nie, tak predsa, ak sa o tomto dozvedia, tak budú aj rozmýšľať a určite sa nenechajú zaočkovať. Spomínali ste, že by sa malo e, vysielať rovnaké posolstvo v rovnaký deň, ale mám obavy, pretože vysielame rôzne signály a občan je e, veľmi popletený, preto by ma zaujímalo, ako by ste mohli pôsobiť proti tomuto terendu. Ďakujem, Richard Zeber. Ďakujem, pán predseda. Mám niekoľko jednoduchých otázok, pani komisárka. Existujú rôzne e, preparáty. Mohli by ste nám povedať, aký je stupeň účinnosti týchto rôznych e, liečiv. E, druhá vec, keď si pozrieme a porovnáme náklady na jednoduché hygienické opatrenie a tieto liečiva, ako to vyzerá. Určite ste to tiež zvážili, pretože to aj niečo stojí, buď očkovať alebo jednoduché hygienické opatrenia, takže táto stránka nákladov to by ma zaujímala. A ďalšia vec, e, trochu ste sa skrývali za neexistujúce kompetencie, ktoré komisia má v tejto oblasti zdravotníctva. Čo vám ale bráni e, vypracovať a pustiť sa do informačnej kampane v tejto veci a informovať obyvateľstvo, e, že vlastne takýmito úplne jednoduchými opatreniami je toho možné už veľa dosiahnuť. Myslím si, že tam by to boli veľmi rozumne investované peniaze. Ďakujem a na záverka Schlitter. To... Veľmi pekne ďakujem. Ja som sa chcel opýtať na niečo, čo sa týka jednej z vašich odpovedí. Vy ste povedali, že vy veríte EMEI Áno, samozrejme, že veríte, ale samozrejme, že úlohou EMA je analyzovať rizika a vlastne e, povedať, aké sú výhody v nadväznosti na jednotlivé kmene. Ale samozrejme, že pokiaľ ide o ostatnú legislatívu spoločenstva, či to bude obsahovať, povedzme, um, um, ortuť, alebo to bude e, iným spôsobom ovplyvňovať ľudí. To znamená, že nemôžete jednoducho len priložiť pečiatku, pretože vašou úlohou je manažovať riziko a e, patrične zohľadňovať e, aj dôsledky, pretože ak niečo dostaneme z FC, to neznamená, že v podstate ako potravinové aditívum to budeme vždy povolovať. To znamená, že by sme mali brať do úvahy aj iné kritéria, ako nezavádzanie e, spotrebiteľov a tak ďalej. To znamená, že e, by ste mali rozlišovať analýzu rizika a e, riadenie, management rizika. Preto je táto úloha takýmto spôsobom rozdelená. Dovolte mi, aby som začala odpovedou na poslednú otázku. Ja verím EMEI a ECDC, pretože veľmi dobre viem, že robia kompletné hodnotenie a že majú patričnú kapacitu, majú patričné znalosti, patričné informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa vypracovalo kompletné zhodnotenie v nadväznosti na bezpečnosť akéhokoľvek lieku. A práve preto sme túto agentúru zriadili. Nezriadili sme ju len kvôli tomu, aby sme zamestnávali viac ľudí, pretože my sme boli skutočne presvedčení, že potrebujeme toto vedecké zázemie, aby sme mohli robiť isté rozhodnutia. Veľmi dobre viem, že MA e takisto vypracovala i jednu štúdiu aj v nadväznosti na prítomnosť ortuti. Ja samozrejme nechcem ísť do detailov, ale oni vám určite na vašu odpoveď budú schopní, otázku budú schopní odpovedať, ale prirodzene, že je našou povinnosťou toto sledovať a byť pripravenými zmeniť akékoľvek rozhodnutia, ak v istom tej etape dostaneme isté informácie, isté znalosti o tom, že to nie je bezpečné a v tom prípade je potrebné zmeniť e, stanovisko. A že či sa má očkovať, ale alebo sa nemá očkovať, či sa to má robiť na dobrovoľnej báze alebo nie. Ja si myslím, že očkovanie je vlastne, pokiaľ ide o finálnu analýzu vedcov, o ktorej musí rozhodnúť človek sám, ale našou povinnosťou je poskytnúť mu isté rady. A my dávame samozrejme tieto rady na základe všetkých informácií, ktoré sme zozbierali. My nemôžeme samozrejme prinútiť lekárov k tomu, aby očkovali alebo aby sa dali zaočkovať, pokiaľ sa zaočkovať nechcú dať. Tak ako som už povedala predtým, dospeli sme ku konsenzu v Európskej únii, pokiaľ ide o rizikové skupiny. A tieto rizikové skupiny sú absolútne v súlade s rozhodnutím VHO. A tieto rizikové skupiny sú ľudia, ktorí majú nejaké vážne zdravotné problémy, tehotné ženy a pracovníci v zdravotníctve. To znamená, že naše eh, rady boli že by e, zdravotnícky pracovníci sa mali dať e, očkovať, lekári, sestry a tak ďalej. Ale je to samozrejme na nich. My, ak oni sa nechcú dať zaočkovať, my ich nemôžeme prinútiť k tomu, aby sa zaočkovať dali. Áno v nadväznosti na ten bod, o ktorom ste hovorili v súvislosti s vydávaním rôznych signálov, ale nie vždy sú to ministri samotní, ktorí vydávajú rôzne signály, pretože je veľmi veľa ľudí, ktoré, ktorí vydávajú rôzne signály. Každý deň dostávam informácie o tom, že prebehla štúdia v takej a v takej krajine, ktorá preukázala to a to Uh, urobili štúdiu v inej krajine a preukázali niečo iné a tak ďalej. Ale keď skutočne sú tieto veci zverejnené, keď sa dostanú na verejnosť, tak dávajú rôzne signály ľuďom a vzniká istý zmetok. Ale my máme profesionálov a ja trvám na tom, že máme tieto vedecké agentúry, ktoré naozaj zbierajú všetky informácie ktoré robia tieto štúdie, respektíve zbierajú výsledky týchto štúdií a na základe toho potom rozhodujú. Ale samozrejme, že my veľmi vážne uvažujeme o tom oznámení verejnosti. A bude to celkom určite jedna z vecí, ktorú si musíme prediskutovať s ministrami zdravotníctva, s ktorými sa stretneme 12. oktobra. A celkom určite budú súhlasiť s tým, aby to bolo spoločné oznámenie všetkým členským štátom, aspoň v nadväznosti na tie veci, ktoré do tohto vstupujú. Veľmi pekne vám ďakujeme, pani komisárka, za a, vaše odpovede a tých otázok bolo naozaj veľmi veľa. Samozrejme, že e, vy ste ten človek, ktorý e, sa o tieto e, záležitosti stará, takže ide o to, aby sme sa pripravili vo všetkých 27 členských štátov, aby sme skutočne um, prijali preventívne opatrenia a prípadne sa dali očkovať, ak to bude nevyhnutné. A samozrejme, že sa tešíme na 12. oktobra, keď sa ministri zdravotníctva stretnú a dúfame, že tieto informácie, ktoré sa potom mm, dajú v verejnosti, že skutočne uh, sa dostanú ďalej k jednotlivým občanom 27 členských štátoch. Takže vám chcem popriať veľmi veľa úspechov. Myslím, že čas e, určený na túto našu diskusiu sme vyčerpali. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme veľa úspechov. Ähm, Budeme pokračovať podľa dnešného programu. Nasleduje výmena názorov s výkonným riaditeľom EME a pánom Tomasom Lengrenom, keby ste boli takí dobrí a prišli za predsednícky stôl. kolegyne, Milé kolegyne, milí kolegovia, budeme pokračovať. Oficiálne ešte raz vítam pána Tomasa Lengrena, riaditeľa agentúry EMEA. E, sprevádza vás pán doktor Marko Cavaleri, odborník na tému, ktorou sa teraz budeme zaoberať. Tiež by som chcel privítať nášho zástupcu v EME, pána Giuseppe Nistika. Srdečne vás vítame. Björn Lemmer a Jozef Mann, eh, dvaja ďalší, dnes sa nemohli zúčastniť na našom stretnutí. Pán Longren, mali ste celý čas možnosť eh, počúvať. Boli tam aj otázky, ktoré boli adresované e, vašej agentúre. Radi by sme si e, z vašich úst e, vypočuli, ako to teda vyzerá s tými vakcínami, čo by ste nám mohli povedať k situácii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci. Ďakujem vám za túto možnosť, že tu môžem dnes byť. Zdá sa, že myslím si, že toto je prvý prvé vystúpenie pred novým výborom a dúfam, že budeme konštruktívne spolupracovať rovnako ako aj s predchádzajúcim výborom. Naša každoročná, moja každoročná prítomnosť tu je založená na tom, čo sme vlastne počas toho roku zistili a, sa, a pozeráme sa spoločne na nové vízy, ktoré nás čakajú. Teraz tento rok skutočne sme sa zamerali na e, túto chrípku, tento problém dominuje aj záujme médií. Pokiaľ ide o túto pandémiu, je to niečo, čo EMEA a aj naše sesterská inštitúcia a aj národné organizácie sa pripravovali už veľmi dlho. Táto agentúra a výbor sme začali pripravovať tieto veci už v roku 2003 E, pod dozorom e, farmakologických spoločností. E, ide o to, ako tieto vakcíny zaberú, keď pandémia začne. Musíme čeliť skutočne vážnej otázke, ktorá sa týka vedeckého procesu, aby tento bol čo možno najrychlejší. Naša odpoveď na tento inovatívny koncept čo je skôr prototypom vakcíny, ktorý nám má umožniť vedeckú prácu, aby sa urobila vopred, predtým, než začne pandémia. Takáto vakcína, falošná vakcína, má za účel, nemá úč, nie je jej účelom, aby sa e, využívala predtým, než sa pre, vyhlási pandémia štúdie, ktoré boli už vykonané vopred, aby sa zabezpečilo, že výrobný proces e, takýchto vakcín je kvalitný na, na vysokej kvalitatívnej úrovni, úrovni a aby zabezpečil bezpečnosť takýchto vakcín a aj imunogénnosť skrátka, aby spustil produkciu protilátok proti tomuto vírusu. Tieto štúdie e, príprave zahrňali 8 tisíc ľudí, vrátane dospelých ako aj e, detí a starých ľudí. Takáto vakcína má za účel, aby e, vlastne imitovala finálne štádium pandemickej vakcíny s dvomi spôsobmi. Najprv treba povedať, že je urobená tak, aby táto metóda pripravila e, protilátky proti tomuto vírusu a aby E, pomohla ochrániť sa pacientov, ktorí nemajú žiadnu formu ochrany proti nejakému vírusu. Výrobcovia vakcín sa snažia potom tento proces urýchliť. Je to proces, ktorý vlastne robíme každý rok, ktorý e, sa snažíme odsúhlasiť proti bežnej chrípke a ktorý e, je založený už na 10-ročnej skúsenosti. Máme 4 vakcíny, ktoré boli odsúhlasené spoločenstvom na základe tohto konceptu vakcín z roku 2007. Agentúra e, odporúča povolenie zmien dvoch týchto, pandémi- dvoch týchto E, vakcín proti pandemickej chrípke minulý týždeň a to sa udialo 4. 24. septembra. Focetria, ktorú vyrába Novartis a Pandemrix, ktorú vyrába GlaxoSmithKline. Vakcíny, ktoré využívajú tento koncept prípravy, sa odporúčajú pre e, dospelých ľudí, ale aj odporúčajú sa aj tehotným ženám a aj deťom, ktoré sú staršie ako 6 rokov. Pokračujeme pracovať na ďalšej vakcíne Baxter. Sú tu aj ďalšie možnosti využitia. Pripravili sme aj stanovisko, ktoré sa týka využitia tejto vakcíny a zajtra budeme mať aj písomné e, stanovisko a možno už budeme sa môcť rozhodnúť e, v piatok a budeme to môcť predložiť komisii a týmto spôsobom vlastne Dúfame, že aj komisia bude reagovať tak rýchlo ako s tými predchádzajúcimi dvomi vakcínami, ako aj s vakcínou Baxter. Teda očakávame, že budú reagovať rýchlo. úspech tohto procesu je jasným dôkazom schopnosti medicínskeho systému Európskej únie v spolupráci s komisiou, aj s úradmi, aj s mojou agentúrou pokiaľ, transparencia, pokiaľ ide o dodávanie informácie, dôležitá je to súčasť toho, ako táto agentúra funguje. Pozreli sme sa na detaily, ktoré sú, ktoré sú sprostredkované pre ľudí aj na našej webovej stránke vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie, spolu aj s revíznym, kde sú aj informácie o revíznom procese, pokiaľ ide o e, vedecký základ pre odporúčanie tej ktorej vakcíny táto stránka samozrejme bude updatovaná hneď ako budeme mať ďalšie informácie. Tak ako to je s ostatnými lieky, musíme zabezpečiť aj dodatočnú kontrolu, pokiaľ ide bezpečnosť týchto vakcín práve kvôli tomu, že tieto vakcíny sa využívajú v celej Európskej únii. A preto budeme ešte robiť dodatočné štúdie, ktoré sa musia uskutočniť. Tieto budú zahrňať aj štúdie, ktoré sa pozerajú na bezpečnosť týchto vakcín a potom dodatočné štúdie, ktoré budú ešte kontrolovať ďalších 9 tisíc novoočkovaných ľudí, aby sme vedeli niečo o bezpečnosti tejto vakcíny. Urobili sa aj opatrenia, ktoré sa týkajú e, vystopovateľnosti aby sme vedeli e, presne vedieť o nejakých negatívnych e, vedľajších účinkoch, ktoré by sa týkali tej ktorej vakcíny. Spoločnosti, ktoré produkujú tieto e, vakcíny, spolupracujú s zdravotníckými úradmi v jednotlivých členských štátoch, aby sa zabezpečili všetky opatrenia. Naše národné naše národné systémy spolupracujú, ale treba E, dávať dôraz na to, ako budeme e, identifikovať rizikové skupiny v rámci e, národných kampaní, vakcinačných kampaní. Nebudeme to robiť pod záštitou komisie, ale bude to pod členskými štátmi. Takisto chcem, takisto chcem využiť túto možnosť, aby som sa venoval ďalšej téme Hm, ide o rezistenciu proti antibiotikám. ECDC publikovalo výsledky, pokiaľ ide o rezistencii tohto lieku 17. septembra 2009 kde sú dokumentované rozdiely medzi infekciami, ktoré uh, sú spôsobené baktériami, ktoré sú odolné voči multifunkčným antibiotikám. Táto správa je k dispozícii takisto na webovej stránke a zistenia nie sú nejako povzbudivé a nie sú ani neočakávateľné. Všeobecné zistenia tejto správy hovoria o tom, že tu je rozdiel medzi infekciami, ktoré sú spôsobené odolnosťou baktérií voči antibiotikám a aj vývojom antibiotik, ktoré majú riešiť tento problém. Čiže zistenia, ktoré sme zistili na ECDC, hovorí, že zhruba 25 tisíc pacientov zomrie v Európskej únii na infekcie, e, ktoré sú založené na baktériách, ktoré sú odolné voči viacerým antibiotikám. Čiže táto správa odhaduje, že infekcie, e, ktoré sú zapričinené práve rezistenciou baktérií, e, spôsobujú výpadok financií, ktorý je spôsobený tým, že e, ľudia nemôžu chodiť do práce až vo výške 1,5 miliardy. Švedské predsedníctvo zorganizovalo 17. septembra Švedské predsedníctvo 17. septembra zorganizovalo konferenciu a informácie sprostredkovalo aj Európskej komisii. Budeme hovoriť o tomto rozdieli, ktorý je medzi eh, tým, čo vlastne farmaceutické mm, spoločnosti produkujú a ako na to reagujú choroby. Čiže na politickej úrovni budeme o tom hovoriť. Ja viem, že švedské predsedníctvo sa k tomu už vyjadrilo a očakávame takisto, že švedské predsedníctvo bude aj sa snažiť zaujať k tomu stanovisko alebo e, rozhodnutie. Čiže tu by som mohol prestať, pretože viem, že tu je ešte veľa otázok a pán predseda, už som počul viacero otázok. Neviem, či by som teraz mal začať odpovedať na tieto otázky, alebo či ešte mám dať slovo našim členom parlamentu. Ďakujem pekne, pán Lohengren, za tieto informácie. A dúfam, že môžeme dať slovo kolegom a kolegyňam, ktorí majú otázky a potom možno by ste ešte doplňujúco mohli odpovedať na otázky, ktoré neboli e, položené. Pani Kostet. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručná. Už toho tu veľa bolo povedané. Najlepšie by malo mať, byť, mať správnu informáciu zo správneho prameňa. Ďakujem pánovi riaditeľovi, že prišiel medzi nás. Naozaj je veľmi dobré, keď e, použijeme pri registrácii vakcín urýchlený postup. Je to urgentná záležitosť a nemôžeme strácať čas. Je dôležité, aby sa tento postup použil pri všetkých liečivách všeobecne. Keď máme nový trh, to, liek, ktorý prichádza na trh, má byť zaregistrovaný tým teda, že je tento liek nový, je dôležité, aby sme ho mali čo najskôr a to je moja úvaha, čo sa týka dávkovania. Mám na mysli očkovanie. Odporúčate jedinú dávku, zatiaľ čo viaceré krajiny v minulosti sa prikláňali k dvom dávkam na obyvateľa. A síce s e, intervalom 14 dňov medzi dvomi dávkami v prípade medzinárodnej solidarity by to možno mohlo byť aj viac, ale bola by som rada, keby ste nám e, poskytli viac informácií. Ešte jedna otázka, možno sa opýtajú aj viacerí kolegovia. Poprosíme informáciu o prídavných látkach. Pani komisárka to povedala dosť presne, keďže tá vakcína sa zdá byť E, veľmi dôležitá, dôležitejšia než riziko, e, ktoré e, môže byť vzhľadom k tomu, že v lieku sú nejaké prísad, prídavky. Ďakujem pani Krostet, pani Dagmarot Berend. Ďakujem za slovo, pán predseda. Na, v nadväznosti na to, čo povedala pani Krostetová, v nadväznosti na to, aké otázky položili niektorí moji kolegovia pani Vasiliu, pravdepodobne by bolo potrebné znovu počiarknúť, že e, tento postup schvalovania farmaceutických produktov e, sa opiera o právny e, základ, ktorý odsúhlasil parlament. To nie je niečo, čo, o čom by rozhodovali samotné farmaceutické spoločnosti. Je to postup, ktorý sa vyžaduje a jednoducho my by sme nemali akceptovať nejaké zdravotné riziko. Chceli by ste nám povedať niečo o tom urýchlenom postupe, pretože to samozrejme vzbudzuje isté podráždenie, um, istej um, um, isté reakcie zo strany ľudí, čo vlastne majú ľudia e, očakávať. Budú vedľajšie účinky, ktoré budú ďaleko vyššie, ďaleko nekontrolovateľnejšie ako pri iných očkovacích látkach, napríklad pri očkovacej látke pre sezónnu chrípku, pretože samozrejme, že Niektorí krajiny rozlišujú e, očkovanie proti sezónnej chrípke, očkovanie proti prasačej chrípke. Môj kolega, moja kolegyňa z eh, Holandska mi povedala, že toto by sme nemali samozrejme už používa tento výraz, ale ten, táto chrípka H1N1 to je problém, a, pri ktorom si mnohí ľudia myslia, že by sa nemali dať očkovať z toho dôvodu, že vedľajšie účinky eh, sú ďaleko menej kontrolovateľné a že by sa nemali dať očkovať. Takže chcela by som povedať ešte pár slov v nadväznosti na hodnotenie antibiotík. Neviem, čo povedať, ale mnoho mojich kolegov hovorí o tejto otázke počas posledných 5, 6, 7 rokov. A hovoríme o tom, že ide o rezistenciu na antibiotika a my sa musíme v podstate zameriavať na takéto infekcie e, v nadväznosti na túto rezistenciu, pretože obrovské množstva ľudí zomierajú. Celé nemocnice majú množstvo rezistentných e, baktérií, ktoré sú v takom vysokom počte, že jednoducho niekoľko nemocníc bolo nutné zatvoriť a, a ľudí by sme mali v podstate informovať o tom, že koľko gram negatívnych batérií, baktérií existuje v niektorých nemocniciach. Takže o tomto vieme, ale súčasne vieme, že vyvinúť nové antibiotika to nie je zaujímavé pre tento priemysel. My ich nevypracujeme tu v Európskom parlamente, ani vy ich nevypracujete v EMEI. Takže je potrebné podniknúť isté akčné kroky, pretože ja si uprednosť, e, si cením, pán e, Löngren, že vy ako švédsky občan v podstate hovoríte o tom, že sa to bude riešiť počas švedského predsedníctva, ale čo budeme robiť? Budeme dávať nejaké stimuly v nadväznosti na postup v súvislosti s povolením a tak ďalej. Čo budeme robiť? je množstvo možností, ale musíme zabezpečiť, aby farmaceutický priemysel bol stimulovaný k tomu, aby e, vyvinul a začal e, vyrábať antibiotika, ktoré nebudú, e, tak povediať, s veľkým biznisom. To všetci vieme, mohli by ste sa k tomu vyjadriť a mohli by ste sa vyjadriť k tomu, že čo budete robiť počas švedského predsedníctva. Veľmi pekne ďakujeme za túto veľmi dobre postavenú otázku pani Pilara Gráso. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem aj pánovi riaditeľovi EMEA za e, patričné vysvetlenia. Budem stručná. Chcela by som e, nadviazať na to, o čom hovorila pani Roth-Beren v nadväznosti na bezpečnosť tejto vakcíny a garancie, pokiaľ ide o vedľajšie účinky. Veľmi dobre viete, že je veľmi veľa zdravotných pracovníkov, ktorí jednoducho odmietnú sa dať očkovať proti H1N1, pretože veľmi veľa ľudí si ešte pamätá na vedľajšie účinky v roku 1966. A to bolo presne tento kmeň v nadväznosti na prasata, bolo to veľmi podobné, takže môžu to byť neurologické vedľajšie účinky a hlavne v podstate pokiaľ išlo očkovanie v roku 1976. Takže všetky možné neurologické účinky ste preskúmali, pokiaľ ide o túto vakcínu, pretože toho sa ľudia obávajú. A takisto by som dnes za vás chceli opýtať v nadväznosti na očkovanie detí, ktoré sú mladšie ako 14 ročné, pretože pediatri majú na túto vec veľmi rôzne názory. Ďakujem vám. Ďakujeme. Pani Ďakujem, pani predsednička. Takisto by som sa chcela poďakovať pánovi riaditeľovi EMEA za to, že k nám dnes popoludne prišiel. Ja som um, naozaj sledovala tieto veci cez internet a videla som aj stránku agentúry a videla som tento adjuvant a pokiaľ ide o excipienta, máte formaldehyd, turmelsol, ktorý obsahuje ortuť, ale nie je tam nič povedané o adjuventoch, o týchto prídavných látkach. Takže potom som sa pozrela na to na stránke Novartis a oni tvrdia, že používajú skverilm, ak sme to dobre zachytili. E, a je to nejaký vedľajší produkt e, žraločieho e, oleja. Nevieme, že či máme dostatok žralokov na toto a vieme vlastne, že aké sú potenciálne e, vedľajšie účinky tejto látky, pretože počas vojny v Perskom zálive veľmi veľa ľudí bolo očkovaných práve takouto látkou, ktorá obsahovala niečo podobné a mali veľké problémy a počul som o jednom e, novinárovi, ktorý bol očkovaný. Um, išlo o rakúskeho novinára. A túto spoločnosť Baxter uh, nakoniec obžalovala, pretože to bola vakcína, ktorá bola vyvinutá a potom bola vyrábaná v Českej republike a on veľmi vážne ochorel. A pokiaľ ide o Eh, lekárov a zdravotný personál, ktorí by mali, povedzme, očkovať, tieto sestry by mali očkovať eh, naše deti, respektíve tehotné ženy a tak ďalej. Uvažovali ste aj o tej otázke, že či tieto deti nie sú alergické na eh, bielkoviny z kuriat, pretože sa táto vakcína v podstate vyrába práve na tomto základe. A nakoniec nás, pokiaľ ide o stratégiu, 24. E, apríla 2009 sa objavila um, táto choroba. A ak máme zabrániť pandémii, a ak existuje táto hypotéza, že približne 30 e, ľudí bude infikovaných, áno, to sú hypotézy a v súčasnosti máme isté informácie o tejto pandémii v Austrálii. V Austrálii ochorelo 20 tisíc osôb a išlo tam 20 miliónov osôb. A mm, niekoľko ľudí zomrelo v Argentíne 40 tisíc osôb, 2,5 išlo len o 400 alebo 500 úmrtí, čo je takmer nič v porovnaní e, s počtom úmrtí v dôsledku sezónnej chrípky. Takže hádam by sme mali byť rozumní a povedať, vírus je prítomný v Európe, sú takéto vírusy vo Francúzsku. Zdá sa, že Francúzsko je najviac kontaminované je tam, ale je to veľmi mierna forma chrípky, takže nemá význam, aby sme takúto paniku robili a aby sme pristupovali k masovému očkovaniu. Ale keď sa pozriete na kritické skupiny obyvateľstva, ľudí, ktoré majú problémy s obličkami, ľudí, ktorí majú problémy s dýchacími chorobami a tak ďalej Možno, že tí ľudia by nemali byť očkovaní, ale keď e, sa pozeráte na e, očkovaciu látku H1N1, tam sú prídavné látky. Kdežto e, očkovacia látka proti sezernej chrípke takéto prídavné látky nemá, takže hádam by ste nám mohli povedať, čo si myslíte o vakcínach s takýmito prídavnými látkami a bez prídavných látok aby sme nevyvolávali nejakú paniku. Pán Lengren, hádam by ste mohli odpovedať na toto prvé kolo otázok. Veľmi pekne ďakujem za tieto otázky. Dovolte mi, aby som um, to uviedol do istej časovej perspektívy. Táto pandémia vypukla v apríli v tohto roku, takže ešte veľmi veľa mesiacov neuplynulo. Tento kmeň bol identifikovaný zo strany VHO a VHO e, vyhlásilo epidémiu, myslím, že to bolo v máji, a v júni sme mali tento kmeň identifikovaný. Potom e, sa prišiel príkaz produkovať tento kmeň, aby sa to mohlo dostať do všetkých laboratórií. Takže je celkom zjavné, že nemáme nejaké klinické údaje, pretože tento kmeň bol len nedávno objavený a práve z toho dôvodu nemáme klinické údaje v nadväznosti na e, tie veci, s ktorými e, pracujeme dnes. Mali sme vlastne šťastie v Európe, lebo sme naozaj vypracovali túto koncepciu že máme vakcínu, ktorá bola vyprodukovaná robustným výrobným postupom, máme vakcínu, ktorá bola testovaná s podobným kmeňom, e, s kmeňom vtáčej e, chrípky a samozrejme, že využívame všetky tieto údaje na to, aby sme extrapolovali tie znalosti, ktoré sme získali z týchto klinických skúšok v nadväznosti na túto, tento nový kmeň a novú vakcínu. A toto je niečo, čo robíme každoročne, pokiaľ ide o sezónnu chrípku. Čiže toto by nemalo byť niečo, na čo by sme sa pozerali ako na kompletne novú vakcínu. Viac menej ide o sezónnu e, chrípku teda vakcínu na sezónu chrípku, ale máme teraz nový kmeň Takže musíte pochopiť, že z eh, toho časového hľadiska jednoducho eh, nebolo možné, aby sme získali patričné klinické údaje v nadväznosti na tento kmen, s ktorým máme dočinenia v súčasnosti. Môžete samozrejme um, urobiť isté kalkulácie v nadväznosti na riziko, ktoré na seba berieme v nadväznosti na to, že chceme vlastne dať na trh túto vakcínu v porovnaní s tým, že by sme takúto vakcínu na trh nedali. A ja si myslím, že keď bude tie takéto e, kalkulácie robiť, je to naozaj veľmi pozitívne hodnotenie e, v prospech takejto vakcíny a v prospech toho, aby sme takúto látku dali na trh, namiesto toho, aby sme čakali a aby sme očakávali, že budeme mať nejaké ďalšie údaje. Pretože riziko vedajších, pro, vedajších účinkov je minimálne v porovnaní s tým počtom ľudí, ktoré budú ovplyvnení Eh, touto chrípkou eh, na, v jesennom čase a v zime a možno, že zomrú eh, v dôsledku tejto pandémie. Takže toto je interpretácia tých výhod v nadväznosti na vakcináciu a toto samozrejme urobili všetky zdravotné organizácie vrátanie VHO, vrátanie Európskej komisie vrátane Európskeho centra pre kontrolu ochorení a iné, iné orgány. Takže toto je vlastne to pozadie. To znamená, musíte vždy sa snažiť dosiahnuť istú rovnováhu v nadväznosti na vedľajšie účinky, respektíve riziko, ktoré podstupujete. A toto je dôležité počiarknúť. A potom samozrejme máme a Dagmar Rothberen sa pýtala na postup, e, pokiaľ ide o, o zavádzanie na trh a tak ďalej. Samozrejme, že máme veľmi prísne postupy, pokiaľ ide o, o udelenie takéhoto povolenia a môžem vám povedať, že to nie je e, farmaceutický priemysel, ktorý nám diktuje tieto postupy vo všeobecnosti. Vlastne 20 rôznych žiadostí, ktoré dostáva EMEA, zamietame v nadväznosti na to, že či povolíme alebo nepovolíme, um, aby bol istý liek uvedený na trh. Samozrejme, že sa objavili isté otázky v nadväznosti na dávkovanie. Či to má byť jedna dávka alebo dve dávky, pokiaľ ide o očkovanie. Samozrejme, že na základe tej modelovej vakcíny, ktorú sme vypracovali v nadväznosti na H1N1 extrapoláciu, kom, komisia vlastne rozhodla, že na základe klinických skúšok, ktoré sme robili s touto modelovou vakcínou a ktoré naznačili, že sú potrebné dve dávky očkovacie Samozrejme, že e, asi chápete, že v súčasnosti ešte prebiehajú klinické skúšky a samozrejme, že každý deň očakávame výsledky týchto klinických skúšok. Ako náhle budeme mať e, viac údajov v nadväznosti na to dávkovanie, tá komisia rozhodne o tom, že či to bude jedna dávka alebo dve dávky a príde s patričným odporúčaním v nadväznosti na e, túto dávku. A pokiaľ ide o pomocnú látku, samozrejme, že máme veľmi veľa skúseností, pokiaľ ide o pomocné látky a um, samozrejme, že môžeme redukovať uh, množstvo antigénu toho vírusu, ktorý dávame do tejto vakcíny takmer štvornásobne v porovnaní s takou vakcínou, pri ktorej nemáme pomocné látky. A to je veľmi dôležitá koncepcia, e, hlavne pri pandémii, pandémii pretože naozaj vlastne musíte mať dostatok látok na to, aby ste mohli začať vakcinovať, pretože ak potrebujete štornásobne väčšiu dávku, tak nemáte takú možnosť e, touto vakcináciou zasiahnuť toľko ľudí. A samozrejme, že e, táto pomocná látka nám zabezpečuje aj ďaleko lepšiu reakciu. Takže z Práve z toho dôvodu sa tieto pomocné látky používajú nielen vo vakcínach v nadväznosti na chrípku a v nadväznosti na pandémie, ale aj v iných očkovacích látkach. Pokiaľ ide o tieto e, pomocné látky, to nie sú nebezpečné chemikálie. Skvalien je prírodná látka v našich telách v membránach buniek, čiže je to prírodne sa vyskytujúca látka. A takisto, pokiaľ ide o vakcínu HSK, tam je vitamín E, ktorý je e, v podstate e, základom. A boli robené dosť značné štúdie, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto dvoch látok. Takže tieto dve látky, keď ich použijete, by nemali vlastne nejakú nejakým spôsobom e, pôsobiť škodlivo. Samozrejme, že tam ide aj o otázku bezpečnosti v nadväznosti na to, čo sa stalo v USA v roku 1976. Chcel by som počiarknúť, že to boli úplne iné vakcíny, ktoré sa v tom čase produkovali a nikdy v skutočnosti nebolo dokázané, že bolo nejaké prepojenie medzi týmito neurologickými vedľajšími účinkami a tou vakcínou ale každopádne to bol tento kmeň H1N1 a tento kmeň H1N1 sme mali aj v sezónnych chrípkach počas mnohých rokov. A nič také sa potom nezopakovalo, ako e, to, čo sa stalo v roku 1976 v USA. Samozrejme, že mm, výbor a komisia sa na toto zameriavali, keď sa uh, o istých veciach rozhodovalo. Ja som samozrejme v mojom úvode povedal, že máme robustný systém, ktorý, prostrednícom ktorého môžeme detekovať, že či skutočne prichádza k nejakým um, neželateľným vedľajším účinkom. Ak by boli vedľajšie účinky, samozrejme, že je potrebné, aby um, obyvateľstvo s nami spolupracovalo, pretože uh, takéto vedľajšie účinky sa naozaj E, vyskytujú e, v, pri, vo veľmi malom počte e, obyvateľstva. Neočakávame, že by prišlo k nejakým vedľajším účinkom, ale máme veľmi robustný systém, ktorý nám zabezpečuje zachytenie všetkých indikácií, pokiaľ ide o tieto vedľajšie účinky. A tieto štúdie, ktoré sa robia, pokiaľ ide o e, používanie tejto vakcíny v klinickej e, realite, to sú veci, ktoré nebežia len v EÚ, ale spolupracujeme veľmi úzko aj s ostatným svetom, s orgánmi v USA, aj s inými orgánmi, samozrejme s e, orgánmi v Austrálii a tak ďalej. A prirodzene, že tam táto pandémia vlastne už prepukla, pretože oni majú teraz vlastne zimnú sezónu. Takže hovoril som o dávkovaní, hovoril som o pomocnej látke, hovoril som o tom, čo sa stalo v USA v roku 1976 a zostávajúcou otázkou je alergická reakcia. Áno, v SPC, čo je uh, informácia o produkte, sa hovorí, že ľudia, ktorí majú alergiu na uh, vajíčkové bielkoviny sú kontraindikovaní, pokiaľ ide o túto vakcínu. To znamená, že to musia vedieť lekári a sestry a musia sa pýtať ľudí, že či náhodou nie sú alergickí na tento druh bielkovín. A to je samozrejme v špecifikácii e, počiarknuté, pokiaľ ide o tento produkt. Hovorilo sa o laboratóriách Baxter. Samozrejme, že tieto laboratória mali predtým už isté problémy v nadväznosti na výrobu. Na to sme sa veľmi uh, e, detálne zamerali a môžem vám povedať, že tento týždeň sme mali externú inšpekciu v zariadeniach laboratórií Baxter, aby sme sa 100% ubezpečili, že táto výroba je skutočne 100% nezávadná a môžem vám povedať, že táto inšpekcia dopadla veľmi pozitívne, takže e, koncom tohto týždňa vám budeme vedieť povedať ešte viac. A nakoniec Dagmar si ma žiadala o to, aby som hovoril o rezistencii na antibiotika. Samozrejme, že keď e, priemysel dáva stovky dolárov na výskum a 100 dolárov e, e, nedostanú naspäť, tak tie peniaze potom dajú do niečoho iného. A problém spočíva v tom, že oni vyvíjajú nové antibiotika. My by sme chceli samozrejme, aby e, sme mohli tieto antibiotika si zachovať naozaj na liečenie rezistentných baktérií. Ale otázka e, ďalšia je, že vedecky je veľmi ťažké vlastne nové antibiotika vyvinúť, pretože to stojí obrovské množstvo peňazí. Takže v podstate je, existuje istá uh, nutnosť e, istý stimul e, farmaceutickému priemyslu dať a o tom sa diskutovalo aj počas zasadnutia švedského predsedníctva. Takisto si myslím, že sa o tom diskutovalo aj na neformálnom zasadnutí ministrov zdravotníctva a pravdepodobne švedské predsedníctvo príde s nejakým návrhom, ako riešiť túto otázku. Ja samozrejme mám svoje vlastné predstavy, ako by sa to malo urobiť, ale keďže EMEA nemá vyrobiť politiku, tak ja samozrejme nepchám nos do týchto vecí. Veľmi pekne ďakujeme, pán riaditeľ. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekoľko otázok. Spomínali ste už kontraindikáciu v prípade alergií na e, bielkoviny, takže sú ešte ďalšie kontraindikácie E, kde neodporúčate očkovanie. Odvolávam sa na otázku Ester Delange, e, tehotné ženy v prvom trimestri. E, je tam nejaké obmedzenie v rámci registrácie vakcíny? Poprosím vás o skutočne veľmi jasnú odpoveď na túto otázku, pretože keď už my sme tu trochu zmetení v našom výbore po poslednom stretnutí, zasadnutí s pani Jakob, ktorá povedala, že je tu problém pri rizikových pacientoch, deťoch a tehotných ženách. Potom si určite viete predstaviť, aké zmetené musí byť obyvateľstvo. Ako to teda vyzerá v MEI? Sú tam nejaké reštrikcie, sú stanovené skupiny obyvateľstva, na, ktorých sa, na ktoré sa registrácia nevzťahuje, napríklad tehotné ženy, e, deti to by som rád sa presnejšie od vás dozvedel. Ďalší bod, e, liečenie antivirotikami, ako napríklad Tamiflu. Pokiaľ som dobre informovaný, e, je e, teda možnosť otvoriť ampulku a podať jej obsah deťom. Podľa mojich e, skúseností, ale je tam problém e, s compliance, teda, že e, rodičia to naozaj, aby to naozaj urobili, aby tú kapsulku otvorili a jej obsah podali dieťaťu. Nie je to jednoduchý problém, pretože tam nemáme žiadnu možnosť zasiahnuť. Poznáme obvykle teda e, rodičov a najlepšie pre nich by bolo, keby liek mali e, v sirupčekovej forme. Určite to takto bude pre nich e, oveľa jednoduchšie ľudia, e, rodičia, povedzme, ktorí dokonca nepoznajú jazyk krajiny, v ktorej žijú, možno e, sú to migranti a naozaj pochybujem, že toto by bola vhodná e, terapia. Potrebujeme v tomto smere naozaj optimálne prípravky vo vhodnej forme pre deti. Ďakujem, pán Líze. Pani McEwen. Ďakujem pekne. Ešte jedna otázka, ktorá sa týka tých pomocných látok, ktorá sa netýka priamo tejto chrypkovej debaty, ale teraz sa objavila v britských médiách. A možno, že by nám pán Lohengren mohol to objasniť. Tento, rok, tento týždeň mladé dieča v škole povinné zomrelo pár hodín po tom, čo dostalo sa jej e, vakcínu proti rakovine krčku maternice. Mala iba 14 rokov a nevieme, či tu bolo prepojenie medzi tou vakcínou a úmrtím boli lekári, ktorí hovorili, že mala aj iné problémy zdravotného stava. Stále nevieme, či to bolo nejaké prepojenie, ale v niektorých médiách a v niektorých novinách niektorí novinári píšu, že tieto pomocné látky, ktoré boli použité v tejto vakcíne, sú tie isté ako tie, ktoré sa objavujú aj e, v vakcíne proti chrípke. Je to tak? Mikrofón poprosíme. Prepáčte. No, to je možno posledná otázka. pri, teda ak tu ešte sa nezdvihne jedna ruka, ktorú som ja doteraz nezaznamenala, doteraz to tak nebolo. Pán Lengren, mohli by ste nad pár týchto otázok ešte odpovedať a potom by sme záverom ešte mohli niečo povedať. Ďakujem pekne a môžem potvrdiť, že to nie je tá istá pomocná látka v týchto dvoch vakcínach. Je tu, sú tu iný, iná pomocná látka vo vakcíne proti rakovine krčku maternice. Budeme mať správu, ktorá sa bude týkať vedľajších účinkoch tejto vakcíny a príde to ku mne, ale musíme si uvedomiť, že takéto vakcíny sa už dávali v miliónových dávkach a neboli predtým žiadne problémy, čiže skutočne musíme si pozrieť tento konkrétny prípad a budeme sa musieť snažiť pochopiť to, či tu je nejaké prepojenie alebo nie. A to je vlastne aj to, čo sa teraz deje, o tom vás môžem ubezpečiť. Potom tu ešte bola otázka Tamiflu. Súhlasím s vami, áno, sú, je to dosť ťažké, pokiaľ ide o deti. Ale môžem povedať toľko, že výbor mal diskusiu v minulý týždeň presne o tejto veci a teraz sme súhlasili rozšírenie tejto indikácie aj na deti, ktoré sú mladšie ako 6 detí e, v prípade pandémie pardon, na deti, ktoré sú mladšie ako 6 mesiacov. Čiže išli sme s tým vekovou hranicou dole, pokiaľ ide o tento produkt Tamiflu. Je to dosť ťažké, pretože nemáme žiadne pediatrické e, skúsenosti ešte, aby skutočne to bolo tak, ako to očakávame. Ale komisia odsúhlasila inštrukcie, aby sa pripravili e, lekárne aby aj odporúčali dávkovanie, pokiaľ ide o pokiaľ ide o dávkovanie tohto produktu pre deti, ktoré sú mladšie ako rok. Pokým nemáme nejaké vyjadrenie pediatrov, tak bude tu ešte stále problém, pokiaľ ide o dávkovanie tohto produktu. Ale dúfam, že Možno jedným spôsobom by bolo využiť e, skúsenosť, ktorú majú lekárnici, na to, aby sa pripravili tieto údaje. A neviem, ako to jednotlivé členské štáty urobia, či skutočne lekárne sú pripravené pomáhať, ale dúfam, že je možno, že práve toto je jeden z dobrých spôsobov, ako by sme mohli dospieť k výsledku. Čiže to sa týka Tamiflu a potom by sme to mohli ukončiť celý problém, pokiaľ ide o odporúčanie týchto lekárov pre tehotné ženy a pre deti. Možno dám slovo kolegovi, expertovi, doktor, Kaval- doktor Kavalierimu, ktorý by možno nám povedal viac informácií, pokiaľ ide o podávanie týchto liekov tehotným ženám a deťom. Ďakujem pekne, Tomas. Čiže pokiaľ ide o odporúčanie, ktoré sú v informáciách o týchto produktoch, tak tie pochádzajú zo skúsenosti, ktorá sa zozbierala s týmito modelovými vakcínami. Čiže v podstate ide o vakcínu proti H1N1, čiže Obidve tieto vakcíny, ktoré sme už spomínali, už boli vykonané klinické štúdie a tieto výsledky boli potom aj základom pre odporúčanie e, pre vakcínu proti H1N1. E, čiže musím spomenúť, že boli tu aj proti vedľajšie účinky pre deti, ktoré sú mladšie ako 6 mesiacov, nie je možné odporúčať túto vakcínu. Čiže pre túto vekovú hranicu jednoducho nemôžeme zatiaľ odporúčať túto vakcínu. Skutočne nemáme zatiaľ veľkú skúsenosť ani s normálnou chrypkou a vakcínou proti normálnej chrypke, čiže nemôžeme na základe tohoto bez nejakých klinických údajov odporúčiť túto vakcínu. Pokiaľ ide o tie ďalšie vakcíny, tak tam to bolo jednoduchšie. Testovali sme tu aj deti od 6 mesiacov do 17 rokov, kde sme využívali plnú dávku ako pre dospelých a to je nakoniec aj od, napísané v inštrukciách pre používanie tejto vakcíny. A pre vakcínu proti H1N1 sme mali deti od 3 do 9 rokov a používali sa tu dve polovičné dož, dávky a reakcia bola veľmi dobrá a e, výrobcovia sa domnievajú, že toto je správne dávkovanie a takisto to je vhodné aj pre deti od 3 do 6 rokov. Pre adolescentov od 10 do 17 rokov je vhodné dávkovanie také ako pre dospelých. Na základe skúseností, ktoré máme, a to sa týka predovšetkým vekovej hranice od 10 do 12 rokov. Čiže to sú základné informácie, ktoré máme, pokiaľ ide o deti a toto je aj základ pre závery, ktoré chceme rešpektovať pri dávkovaní týchto liekov. Pokiaľ ide o tehotné ženy, to, čo vieme zatiaľ je, že z imunologických testov, ktoré poznáme, pokiaľ ide o normálnu chrípku, tak imunitný systém e, tehotných žien nie je iný ako imunitný systém normálnych žien a dá sa, pokrač- dá sa predpokladať, že môžeme postupovať tak, ako aj pri, pri normálnych ľuďoch, ktorí teda nie sú tehotní, ako pri ľuďoch, ktorí... A e, v toto, v to, s touto látkou bolo viac ako 2 milióny žien už očkovaných, ktoré boli tehotné a bola to vakcína, ktorá bola proti normálnej chrypke. A takisto sa urobilo aj veľa štúdí, pokiaľ ide očkovanie zvierat a toxikologické efekty tejto vakcíny, takže nie je žiadne riziko, prečo by sme sa mali bať, že by to, nemalo, že by to malo byť nebezpečné pre e, tehotné ženy. Je však veľmi dôležité e, urobiť e, rizikový manažment, pokiaľ ide o širšie používanie tejto vakcíny. A to nie len e, v spolupráci s výrobcami, ale takisto aj v spolupráci s ECDC a v spolupráci aj s Eurocatom, ak by sa zozbierali nejaké abnormality, aby sme mali skutočne dostatočné množstvo informácií hneď ako táto vakcína bude e, využívaná práve v tejto cieľovej skupine. A ja by som ešte doplnil, že Teraz skutočne máme pozitívne mm, stanoviska k týmto trom modelovým vakcínám, ale teraz sa začína skutočná práca, pretože budeme využívať dodatočné pozorovania, dodatočné štúdie a chcem vás e, uistiť, že zo strany EMEA budeme robiť všetko preto, aby sme mali čo možno najrychlejší systém kontroly a hneď ako budeme mať nejaké dodatočné informácie, tak vás budeme informovať a e, finalizujeme aj klinické štúdia na tehotných ženách a na malých deťoch a možno sa tu zmení ešte dávkovanie. Samozrejme budeme informovať aj parlament rovnako, ako budeme informovať aj všeobecnú verejnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte posledné slovo dostane pán Mistiko. Veľmi pekne vám ďakujem, pani predsednička. Ako bývalý člen tohto výboru som skutočne veľmi hrdý a naozaj, keď človek e, počúva e, tie špecifické, konkrétne otázky, ktoré tu odzneli, chcel by som sa poďakovať pani Grosted, pani Rosberend, aj Pilare Rus a Petrovi Ringsovi a tak ďalej. A nakoniec by som chcel e, hovoriť o niektorých konkrétnych záležitostiach, o ktorý, ktoré naniesli ale ja som samozrejme aj členom vedeckého výboru a chcel by som sa poďakovať tejto vynikajúcej sieti excelentnosti, ktorá tu existuje v Európe. To znamená, že ďakujeme e, všetkým krajinám za to, že máme toľko expertov, že je toľko ľudí, ktorí pracujú dňom a nocou a že je tu mnoho ľudí, ktorí skutočne majú obrovskú zodpovednosť, ako Erika Buddy, ako Thomas Simons, Barbera Van Zeten eh, z Holandska a tak ďalej. A samozrejme okrem ostatných všetkých ďalších, pretože ja si naozaj myslím, že eh, by krajina mala byť hrdá za to, že je toľko kvalifikovaných ľudí, ktorí tu pracujú. A samozrejme, že len samotná tá otázka, ktorú si položila Rus eh, o tých možných negatívnych účinkov v nadväznosti na takúto modelovú vakcínu a možnosti prevencie a tak ďalej. A je to samozrejme zodpovednosť, ktorú z teba cítiť. A skutočne si myslím, že by sme mali začať kategóriou tých ľudí, ktoré sú skutočne vystavení väčšiemu riziku. Ja si naozaj myslím, že potom by sa postupne dalo prejsť na ďalšie časti kategórie obyvateľstva. Ale takisto by som chcel povedať, že by sme mali sa vyhnúť panike a mm, takýmto vydeseným reakciám, pretože tlač a média už vlastne alarmujú verejnosť ja si myslím, že táto vakcína je bezpečná a môžeme si byť celkom týmto istí. A pokiaľ ide o isté otázky, viete, nadväznosti na skvalen, skvalen, to je prekurzor cholesterolu, takže to nie je vôbec toxická látka. Je to pomocná látka, ktorá je emulziou je to olejová emúzia, ktorá v podstate rieši isté problémy v nadväznosti na túto vakcínu. Takže je to vítané. A namiesto toho, viete, etyl ortuť, ktorá sa práve vytvára, to je vlastne správe, to nemôže byť nebezpečné. Je to neurotoxické. Veľmi dobre vieme, že keď sa to e, naočkuje do mozgu, že tento e, ťažký kov e, vlastne produkuje neurotoxicitu. Ale to množstvo je tak nízke, je to len 25 mg. A ja si naozaj myslím, že by sme mali tento problém sledovať, pretože e, skôr pokiaľ ide o potraviny, pretože tu máte len dve injekcie s 25 mikrogramami a to je absolútne nič. Ale výbor pre životné prostredie by si mal byť vedomý toho, že sme otravovaní potravinami. Čo sa stane po 20, 30 rokoch pretože mnoho ľudí ochorie inými chorobami. Toto sú veci, ktoré by nás mali trápiť a nemalo by nás trápiť táto vakcína. Takže preto by som sa chcel poďakovať aj Tomasovi Longrenovi. Skutočne ste vykonali obrovský kus práce. Veľmi pekne vám ďakujeme a hodnotíme to veľmi pozitívne. Veľmi pekne ďakujeme, pán Longren. Za všetkých mož, mojich kolegov by som sa vám chcela poďakovať za všetky informácie, ktoré ste nám poďakovali, ktoré ste nám poskytli dnes popoludní. Veľmi pekne ďakujeme a tým pádom prerušujeme schôdzu.